Good afternoon, everybody. We are running. Príjemné popoludnie všetkým. Trochu meškáme, takže aj keď ešte stále prichádzajú eh, členovia eh, politického oddelenia, tiež myslím, že by sme mali predsa len začať a ja by som rada oznámila rozhodnutie koordinátorov, ktoré padlo dnes ráno. Ehm, schválili sme Um, návrh programu na 3. decembra s nejakými uh, zmenami 2013 a 2449 z roku 2014, ktoré požadovala EPP, budú uh, zaradené do programu v januári alebo neskôr. 1062 a niektoré uh, petície k solárnej energie, čo žiadal GUE E, budú na programe vo februári 2016 a to súvisí aj s tým, že štúdiu, tá štúdia bude hotová až vo februári, potom 1956 z roku 2012 a ďalšie témy te, na tú istú tému, ktorú požadujú GUE, e, budú na programe v decembri. Koordinát ktorí sa rozhodli e, k postupu pri prijatí ústnej otázky o právach detí a opäť to bude na programe v decembri. Po druhé, e, e, monitorovanie Európskeho volebného práva, to budeme na starosti GUE neskôr dnes e, prídu a potvrdia nám, či to chcú robiť alebo nie. Ak nie, e, potom som sa prihlasila dobrovoľne ja ako predsedníčka. Takisto 0058 petícia o vytvorení Európskeho plánu na eh, vyničenie hepatitídy C. Eh, tu budeme postúpať len, čo komisia odpovie a potom to zaradíme do programu buď vo februári alebo v marci. Pokiaľ ide o tie odporúčania, ktoré sú spochybňované k viacerým petíciám, a ja som navrhla kompromis, ktorý bol prijatý v modifikovanej forme, 2635 z roku 2013 a k 89 z roku 2015 k týmto petíciám. Koordinátori sa dohodli, že v prípade petície 0052 z 15. štúdia, ktorá bola vykonaná v roku 2012, bude zaslaná petičníkom a petičníci dostanú tiež odporúčanie alebo petičník, aby predložil svoj prípad na Európsky súd pre ľudské práva a zároveň pošleme e, list stálemu zastúpeniu a požiadame o vyjasnenie a táto petícia zostane otvorená, až kým nedostaneme odpoveď z rumúnskeho stáleho zastúpenia. Až kým túto odpoveď nedostaneme my. Koordinátori sa potom rozhodli otvori, nechať, po, nechať otvorenú petíciu 0074 z tohto roka. Ide o, o implementáciu o, CRPD OSN a takisto ponechávame otvorenú petíciu 2164 z roku 2014 toto boli tie spochybnené petície, o, ktorým, o ktorých sme hovorili a venovali sme sa im veľmi dôsledne a a starost. A, hovorili sme aj o e, zisťovacej misii do Španielska 8, 9 až 10. február a mm, táto e, misia bude pripravovaná na zasadnutie koordinátorov v decembri, bude predstavený podrobnejší e, program a takisto e, pred 26. novembrom potrebujeme dostať mená záujemcov. Takisto sme mali verejné vystúpenie k rozšíreniu charty EÚ e o ľudských právach, článok 51, koordinátori navrhli možné témy a možných rečníkov písomne a majú tak možnosť urobiť do 20. novembra, teda zostávajme ešte niekoľko dní. Potom téma ústna otázka alebo uznesenie k marakežskej zmluve. Toto e, trvá už niekoľko rokov a pretože Júri je legislatívny výbor, my sme sa rozhodli, že sa e, pokúsime s nimi dohodnúť na ďalšom postupe. My sme e, pochopili, že koordinátori súhlasia, prikyvovali. E, chceme, aby toto bol čo najviditeľnejší spis. To znamená, že ak bude možné, položíme ústnu otázku a potom bude veľké uznesenie, plná rozprava, aby sme vyvinuli tlak na členské štáty, aby ratifikovali tento dohovor z Marrakeša. Ale samozrejme to musia potvrdiť ešte predsedovia, konferencia predsedov. Ak takýto súhlas nedostaneme, potom máme záložnú pozíciu. To znamená, že sa obmedzíme na krátke uznesenie, ktoré nevždy obsahuje potom plenárnu rozpravu, ale bude sa hlasovať. Takže takéto e, dohody padli na koordinačnom zasadnutí. Potom e, výskumný program PETI 19. novembra je e, lehota na podávanie ďalších návrhov a na ďalšom zasadnutí v decembri potom príjmeme plný program. Takisto sme sa dohodli, na objednaní dvoch štúdí z politického oddelenia. Jedna štúdia k verejnému vypočutiu vo februári k charte e, ľudských práv a druhú štúdiu sme sa rozhodli objednať k zmluve z Marrakeša. Pokiaľ ide o usmernenie, nabádala som koordinátorov, aby vzali na vedomie e, záväzok dokončiť tento dokument do konca roka. Je to práca, ktorá e, teraz prebieha už vyše pol roka a ja si myslím, že je to príliš dlhé obdobie, keďže tu ide o E, rokovací poriadok a tu nejde o nič, čo by predkladali petičníci, takže musíme naozaj e, vyvinúť maximálne úsilie a byť čo najefektívnejší. Teraz um, informačné body, uh, celý zoznam uh, bol predložený v písomnej podobe a ďalší zoznam bude predložený pre koordinátorov v decembri. Takže toľko. Uh, zo zasadnutia koordinátorov a myslím si, že teraz je najvyšší čas, aby sme um, sa venovali petíciám a ja som veľmi ráda, že môžem medzi nami privítať e, Zuzanu Hegera a Manfreda Pranteho, predkladateľov petície 2482 z roku 2014, e, ktorá hovorí o rizikách pre ľudské zdravie v dôsledku hľúku spôsobeného osobnými lietadlami a navrhovaným zákazom nočných letov a o zrušení daňového zvýhodnenia pre letický priemysel. A druhá petícia má číslo 2664 lomené 2014, ktorú predkladá Manfred Prante o podpore petície o utlmení leteckej dopravy s osobitným poukázaním na hluk z nočných letov na letisku Kolín Bon. A je tu aj tretia petícia 2671, tiež z roku 2014, ktorú predklada Petra Hemptenmacher um, o hluku lietadiel z letiska Kolín Bon. Takže teraz uh, vám odovzdávam slovo Susan Heger a Manfred Prante Môžete hovoriť 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem, že môžeme predstaviť našu vec. Volám sa Suzana Heger, som z Rakúska a som jedna z troch predkladateľov petície. Viac než 130 iniciatív z desiatich členských krajín podpísalo petíciu Európskemu parlamentu, kde sa žiada o zrušenie e, podpory dotácií a daňových úľav pre letecký priemysel a vyslovujú sa za zákaz e, nočných letov Chceme mať e, spravodlivé zbraňovanie, princíp e, platí znečisťovateľ a mm, chceme mať zásadu, aby priemysel naozaj platil e, za prevádzku, aby rešpektoval ľudské zdravie, ľudskú pohodu a životné, životné prostredie teraz aj do budúcnosti. Zdá sa, že letecký priemysel má imunitu voči týmto zásadám a funguje na základe vlastných predpisov letecké lístky sú oslobodené od DPH, takisto letecký e, benzín je oslobodený a letecký priemysel je oslobodený od ETS. E, takže e, takto to funguje v krajinách, v niektorých je taká daň, daň taká nízka, že nestojí ani za zmienku základné potraviny, e, mlieko, chlieb majú vyššiu daň než letenky. A naviac členské štáty poskytli priemyslu e, celý rad štátnych pomocí a dotácií a takisto e, letecký poplatok, jeho veľmi nízka výška vedie k narušeniu hospodárskej súťaže a k tomu prispievajú lobistické organizácie IATA a ICAO, ale e, a to všetko v duchu toho, že európsky letecký priemysel nemôže byť ohrozený voči svetovej e, súťaži, hospodárskej súťaži. No samozrejme, pokiaľ ide o arabské krajiny, ťažko obstojí európsky letecký priemysel, kde šejkovia nalievajú vlastné peniaze do leteckých spoločností. Lenže naozaj chceme, aby sa takéto normy aplikovali v Európe a čo e, pracovné miesta, môžete sa spýtať. Lenže pravda je taká, že akýkoľvek priemysel e, by vytvoril viac pracovných príležitostí, keby nemusel platiť e, dane. A letecký priemysel uplatňuje veľmi zvláštne spôsoby vypočítavania pracovných miest a navyše tu zahrňa ešte tzv. druhotné pracovné miesta. A vlastne tak či onak e, e, letecký priemysel, je otázne, ako potom vynakladá tie peniaze, ktoré ušetrí. A videli sme to napríklad aj na viedenskom letecku e, v kontexte argumentácie pre tretí runway. Keby každý priemysel mal rovnaké požiadavky, tak by sa okamžite zvýšil počet pracovných miest aj v týchto sektoroch. Takže Letecký priemysel poskytuje prepojenia, to je skutočná hodnota, nič viac, nič menej. Tak ako dnes funguje tento e, sektor, e, využíva e, zdroje zadarmo, ale neprispieva do rozpočtu ani daňou z príjmu, ani ďalšími daňami, neprispieva nejakým spôsobom a toto je princíp, na akom funguje to, že bohatý je bohatší a chudobný je chudobnejší smernica o DPH a smernica o energetických daniach uplatňuje e, výnimky a tieto výnimky nie sú posvetné, ale komisia sa ich vôbec nechce ani len dotknúť a otvoriť ich. Komisia poslala list členským štátom, ale nejaký členský štát nechce byť prvý, pokiaľ ide o zrušenie daňových privilégií alebo o pokiaľ ide o zavedenie opatrení napríklad zákazu nočných letov. A preto sme kategoricky proti tomu, aby sa pristupovalo k tejto veci e, po jednotlivých krajinách alebo po letiskách. E, Európska únia e, keď sa pozriete napríklad na sektor gastronómie, tak reguluje priemysel jednotne. Pozrime sa napríklad na zákaz Um, prídavných látok v potravinách zákaz spajčenia. Prečo uh, sa niečo rovnaké neuplatňuje aj v prípade leteckého priemyslu, kde ide o ochranu zdravia? Prečo? Je najvyšší čas, aby Európska únia konečne skrotila letecký priemysel. Ďakujem. Thank you very much for your contribution. Now I'm happy. Ďakujem za príspevok a teraz dostane slovo Manfred Prante, predkladateľ druhej petície, ktorú, ktorá sa predkladá. Bohužiaľ bez mikrofónu. Prosím, zapnite si mikrofón. Prepačte. Volám sa Manfred Brante Žijem v Kolíne, som ženatý dôchodca, 77 rokov a mám dve dospelé deti. E, bol som inžinierom, vyvíjal som automobily, keď som ešte pracoval. V roku 69 ro- moja rodina a ja sme sa nasťahovali do rodinného domu v Köln Neubrück. Leteckou čiarou je to 7300 metrov od uh, e, Kolínsko-Bomského letiska. Neubrück uh, leží na, v letovej zóne e, letiska Kolín Bon a e, lietajú tam lietadla vo výške 480 až 490 metrov. Štartujúce e, lietadlá, neviem a v akej výške sa nachádzajú, ale predpísané letecké trasy sa často nedodržiavajú a tým pádom sa zvyšuje zaťaženie hľukom na, na zemskom povrchu. Pôvodne nás nočný hluk veľmi um, nerušil, ale potom sa um, nainštalovali protihlukové bariéry a uh, paradoxne sa zvýšilo zaťaženie hlukom. Ide najmä o nákladné a veľké pasažierské lietadla, pretože tam uh, dochádza k výške hladiny hluku uh, od 74 do 81 decibelov a v noci medzi 23. Um, hodinou a 4.30 ráno nie je možné spať kvôli tomuto hluku. A tu sa jedná o skutočné hladiny hluku, nie o prepočítané priemerné hodnoty hluku. Moje zdravie a zdravie mojej ženy bolo poškodené týmto hlukom. Um, teraz stĺpime vysokým krvným tlakom, chorobou TIA, tranzistorické ischemické Um, záchvaty, napriek tomu, že naši predkovia takéto problémy nemali. My často chodíme na liečenie mimo Kolína, ale takéto pobyty liečebné a lieky sú veľmi drahé. Letisko Kolín Bon eh, sa má v budúcnosti expandovať, má sa zvýšiť počet letov a eh, zdravotné škody, ktoré vznikajú v dôsledku hluku, budú neustále závažnejšie. Naše písomné aj ústne sťažnosti na nočný hluk um, boli zatiaľ bezvý, bezvýsledné, pretože prevádzkovateľia letiska a politici sa neustále odvolávajú na e, zákonné úpravy, ktoré sú vzdialené realite a poukazujú na záujmy spoločnosti v tomto ohľade, ale potreby obyvateľov okolia letiska pre nich nehrajú žiadnu úlohu letisko, e, pokiaľ teda vykazuje stále stúpajúce zisky, tak sú spokojní. Faktom je, že politici a aj zástupcovia leteckého priemyslu si neželajú žiadne vyváženie, spravodlivé vyváženie záujomov. E, takzvané poplatky za hluk, ktoré boli na tomto letisku zavedené, nezmiernili nočný hluk. Letecké spoločnosti tieto pokuty e, jednoducho zaplatia a e, môžu si ich zaučtovať, takže oni ne, neinvestujú do modernejšieho technického vybavenia. Podľa mňa toto zaťaženie hlukom v daných hodinách na letisku Colin je e, ne, neakceptovateľné a preto sme za nevyhnutný letový zákaz v tých hodinách, ktoré som uvádzal. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. A teraz sa obraciam na komisiu. Mám tu tri mená. Pán Kubica, pani Pire a pán Živkov. Je to teraz na vás, aby ste sa dohodli, kto sa vyjadrí. E, pán Kubica, začnem s daňovaním a potom dám slovo kolegyni ktorá sa venuje spotrebným daniam. Ja budem hovoriť o DPH a potom moji kolegovia budú pokračovať s aspektom hluku. Pokiaľ ide o DPH, Európska komisia zverejnila nedávnu štúdiu v januári tohto roka, ktorá sa venuje presne DPH v pasažierskej doprave a uvedomujeme si, že medzinárodné lety nie sú zdanené v žiadnom členskom štáte, ale domáce lety sú vyňaté iba v členských štátoch. Čiže e, Ide tu hlavne o tie medzinárodné lety, ktoré sa nezdaňujú daňou s pridanou hodnotou. Sú tam tzv. výnimky standstill, ktoré existujú od roku 77. Mali byť pôvodne dočasné, ale členské štáty dostali povolenie pokračovať s týmito výnimkami. A teraz začína v roku 2016 nová éra a e, bude vlastne nový režim DPH a našou povinnosťou bude začať riešiť takéto výnimky, ktoré by nemali byť súčasťou definitívneho režimu DPH. My sme teda tieto informácie už poskytli v rámci odpovede. Chcem ešte dodať, že teraz v osobnej doprave e, sme e, zapracovali aj program Fiscalis. Rozprávali sme sa aj so zastupcami občianskej spoločnosti, hovorili sme o týchto argumentoch hovorilo sa o daniach na letenky v oblasti letectva. To je veľmi dôležité teraz aj preto, že sa mení trh. Štúdia ukazuje, že objem osobnej dopravy do roku 2030 sa bude neustále zväčšovať zásadným spôsobom a keď budeme mať DPH e, uplatňovanú v každom členskom štáte na štandardnej sadzbe, tak by sa objem leteckej dopravy na osobo kilometry znižilo 7,5%, ale keď sa pozrieme na absolútne čísla, v roku 2010 sme mali 217 miliónov e, respektíve 217 biliónov osobokilometrov a z DPH sa dostaneme na číslo 375 biliónov. No a toto nájdete aj v štúdii. Toto by mohlo znížiť emisie CO2 o 4,1 podľa základného scenára, teda ak nebudeme robiť nič nové. A e, zdanenie letov daňou z pridanej hodnoty e, je možné, ale nie je to definitívne riešenie. E, je potrebné zaviesť nejakú spotrebnú, pretože DPH je spotrebná daň. Pokiaľ ide o zdaňovanie e, e, leteniek, je ťažké rozlíšiť dane a poplatky, ale 6 členských štátov uplatňuje priamu daň na letenky. Tieto štáty ehm, tieto štáty, keď uplatňujú dan na letenky, tak je to viac, vyberú viac, ako keby uplatňovali DPH. Máme teraz e, v osobnej doprave to pravidlo place of supply, čiže miesto dodávky služby. Ak ide o let z Nemecka do Francúzska, tak Nemecko aj Francúzsko môžu zdaňovať, ale iba tú časť letu nad svojim územím. My teraz hľadáme riešenia pre členské štáty, aby mali nejaké e, návody, ako by mohli zdaňovať podľa súčasných pravidel, ale ide tu o to, aby sme upresnili to pravidlo e, miesta dodávania služby a na ďalšej pracovnej skupine členských štátov presne o tomto budeme hovoriť. Takže na tomto sa teraz v súčasnosti pracuje. Myslím, že to je všetko a budeme potom hovoriť o spotrebných daniach, ktoré sa uplatňujú na palivo. Vladimír Sika, ja budem pokračovať s otázkou zdaňovania. Zdaňovanie paliva pre letis, letecký priemyslov e, je e, upravený v smernici z roku 2013 číslo 96. Pôvodne komisia navrhovala zdanenie paliva v leteckej doprave, ale dva členské štáty nastojili na povinnej výnimke a v daňových oblastiach musíme vždy rozhodovať jednomyselne a preto aj dva členské štáty si presadili svoje a súčasná smernica preto zavadza povinnú výnimku pre letecké paliva. Avšak sú tu určité pozitívne veci, ktoré existujú v súčasnom právnom rámci. Poprvé, každý členský štát môže jednostranne uplatňovať energetickú daň na letecký benzín e, v národných letoch. Iba jedno, e, jeden členský štát v EU to teraz robí a to Holandsko. A na globálnej úrovni Japonsko a USA takéto postupy uplatňujú, neviem o žiadnom inom štáte. A keď hovoríme o EÚ, tak iba jeden členský štát toto uplatňuje. Druhá pozitívna vec v súčasnom právnom rámci je, že nie len jednostranne, ale aj dvojstranne si členské štáty môžu medzi sebou dohodnúť, že budú zdaňovať aj intrakomunitárne lety. Ale v súčasnosti Neexistuje žiadna takáto bilaterálna dohoda v EÚ. A tretia skupina letov, medzinárodné lety, tu situácia je problematická, pretože EÚ a členské štáty EÚ sú viazané medzinárodnými dohodami, napríklad Čikagský dohovor alebo mnohé bilaterálne dohovory o leteckej doprave a tam sú výnimky pre letecký benzín. Jednostranné opatrenie EÚ alebo členského štátu by mohlo spustiť medzinárodnú arbitráž a nebolo by jednoduché mm, to vyriešiť potom. Ale napriek tomu Európska únia sa snaží v tejto oblasti, ale je to dlhý proces a nemôžete očakávať, že sa to v blízkej budúcnosti dorieši. Okrem tohto je tu ešte jeden pozitívny bod – ktorý nesúvisí priamo s legislatívou, ale týka sa rozsudku e, Európskeho súdneho dvora. Sú tu dva rozsudky, Hemholtz a e, The of Gemeinschaft, a tam sa hovorí o povinnej výnimke pre letecký benzín. Je možné ju obmedziť iba pre e, poskytovanie služieb za úhradu a preto um, lietadlá, ktoré prepravujú personál spoločnosti, už nie sú pokryté touto povinnou výnimkou. Ako bude vyzerať budúcnosť? Keďže je naozaj malý záujem medzi členskými štátmi, nechcú zdaňovať letecký benzín. Ako som povedal už, jediný členský štát, ktorý to robí, je Holandsko. Ehm, vzhľadom na túto situáciu zmena energetickej smernice sa nechystá v najbližších rokoch. Zdá sa, že to ani sa nezmení v najbližšej budúcnosti, pretože e, nemáme teraz takú situáciu, aby sme mohli v tejto oblasti robiť návrhy, pretože daňová oblasť e, podlieha jednohlasnému, jednomyselnému rozhodovaniu. Takže toľko k leteckému benzínu a teraz dám slovo mojej kolegyni Justine Pire. Ďakujem. Ja som z DG Move a budem hovoriť o hlukovom zaťažení. Hluk pochádzajúci z letisk je veľmi závažným problémom. Bohužiaľ, pravidlá EÚ vytvárajú iba globálny rámec a neum, neumožňujú nám rozhodovať o individuálnych prípadoch. Opatrenia príjmané na národnej úrovni sú v právomoci vnútroštátnych orgánov, nie Európskej komisie. My e, môžeme e, stanovovať iba postupy a pokiaľ ide o emisie z leteckého priemyslu, tieto emisie sú v EÚ riešené v rámci systému ETS, systému obchodovania s emisiami a na medzinárodnej úrovni Európska únia vždy presadzovala globálnejšie riešenie. Európska únia teraz na úrovni ICAO pracuje na tom, aby v roku 2016 na ďalšom valnom zhromaždení IKO sme prijali um, globálne opatrenie um, pre globálny trh. No a teraz, pokiaľ ide o bod 8, chcem zdôrazniť, že tu máme Nové úsmernenia pre letecké spoločnosti a letiska sú platné od apríla 2014. To bol veľmi dôležitý krok v oblasti leteckej dopravy. Zabezpečenie dobrých prepojení medzi regiónmi je dôležité pre európskych občanov, ale zároveň musíme chrániť aj hospodárskú súťaž a aj dobré fungovanie Súčasné pravidlá štátnej pomoci chcú zabezpečiť rovnaké pravidlá pre letecké spoločnosti EÚ a v rámci vnútorného trhu s leteckou dopravou a to je všetko. A teraz e, dostane slovo môj kolega z DG Environment. Marko Prioty, príjemné popoludnie. Ja e, si chcem vyhradiť dve minúty chcem zareagovať vlastne za väčšinu petícií, ktoré máme teraz na popoludne. Ehm, ak súhlasíte, pani predsednička, budem hovoriť niekoľko minút a vlastne odpoviem na väčšinu tých petícií, ktoré sa týkajú hluku. Komisia si uvedomuje ehm, problémy a aké dôležité je chrániť ľudské zdravie, a vieme, aké sú rizika, ktoré vyplývajú e, z hluku, ktorý produkujú letiska. Máme nové vedecké dôkazy, ktoré teraz skúma VHO. Komisia je v kontakte so Svetovou zdravotníckou organizáciou a sledujeme ten proces e, prehodnocovania nových poznatkov a zdá sa, že je tu ešte silnejšia korelácia, ako sme očakávali. 3 milióny osôb v Európe je vystavených nejakému e, zvýšenému hluku, e, čo môže viesť e, k zhoršenej kognícii detí, zhoršená schopnosť učiť sa, narušenie spánku Dokonca to možno vedie ku kardiovaskulárnym ochoreniam, ktoré asi vedú aj k predčasným úmrtiam. Takže stovky úmrtí v Európe môže byť spojených s hlukom z leteckej dopravy. Toto je teda, problém je známy a ja ďakujem petičníkom za informácie, ktoré nám dávajú, ale my to vieme. Ale pokiaľ ide o Európsku legislatívu. Tam nie sú predpísané žiadne limity hluku na rozdiel od národnej legislatívy a nemáme tu ani predpísaný žiaden cieľ, žiadnu ambíciu. Toto je ten základ, z ktorého vychádzame. Namiesto toho je, tu máme vyváženie rôznych záujmov, pretože máme záujem aj na leteckej infraštruktúre, v, nejakom, v nejakej otvorenej lokalite a musíme to vyvážiť s tými za- zdravotnými záujmami a potenciálnym poškodením zdravia obyvateľov v prilahlých oblastiach. Ale tieto rozhodnutia prináležia vnútroštátnym orgánom výlučne. Máme dve smernice. Jedna rámcová smernica 2002-49 o hluku v životnom prostredí a tu sa predpokladá, že členský štát musí zmapovať um, situáciu musí oznámiť jasne, aká je situácia a musí zhodnotiť, aké je tam zdravie, ohrezenie zdravia občanov a každých 5 rokov musí členský štát príjmať akčný plán a diskutovať o tom aj s verejnosťou a verejnosť musí mať možnosť prispieť, ale opäť to konečné rozhodnutie je na príslušnom národnom orgáne. I keď teda Občania môžu mať na to určité názory. Príslušný vnútroštátny orgán rozhoduje o opatreniach a špecificky chcem spomenúť prekročenie národných limitov. Hovorím o vnútroštátnych limitoch, nie európskych. Takže mechanizmus na národnej úrovni sa používa, aby sa schválil akčný plán a potom rozhodnutie, či sa nepríjmú opatrenia, alebo či sa príjme opatrenia a aké, tak toto všetko rozhoduje vnútroštátny príslušný orgán. Takže opäť zdôrazňujem, pretože to sa opakuje vo vašich petíciách neustále, európska legislatíva zabezpečuje, aby občania boli primerane informovaní na základe európskych metodológií výpočtu ohrozenia zdravia, ale potom už to konkrétne rozhodnutie o opatreniach je na vnútroštátnom orgáne. A toto platí aj pre smernicu 2030 eh, a aj pre nariadenie 598 2013. Je to nariadenie, ktoré eh, zakazuje mm, mm, preletové zákazy ako, ako ste spomenuli, ale to nie je pravda, toto rozhodnutie stanovuje štruktúru toho rozhodnutia, ktoré sa má prijať. Opäť opakujem, že konečné rozhodnutie závisí od príslušného vnútroštátneho orgánu. Ďakujem. Ďakujem za toto horizontálne vysvetlenie tejto problematiky, ktorú tu budeme dnes popoludní riešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte, kolegovia, teraz by som otvorila debatu k tomuto. Nech sa páči, pani Petera. To, tu riešime záujem dvoch strán. Na jednej strane sú to záujmy leteckých spoločností má čo najväčší možný zisk a na druhej strane sú cestujúci, ktorí sa chcú dostať čo najrychlejšie tam, kam sa potrebujú dostať za čo najnižšiu cenu. A to všetko eh, je súčasťou takej skladačky. My môžeme riešiť otázku bezpečnosti v leteckej doprave, E, ale nariadenia o investíciách do ktorej, ktorej krajiny, to podlieha vnútroštátnym predpisom. Máme predpisy, ktoré sa týkajú územného plánovania a podobne a to je zárukou pre tú rovnováhu záujmov strán napríklad očakávané environmentálne znečisťovanie alebo účinky hluku. Takže nevidím celkom to, že by sme mohli nejako zasiahnuť v tejto veci. Ja si myslím, že toto by najlepšie riešili poslanci národných parlamentov s tým, že by uviedli, ktoré e, ustanovenia územného plánovania obsahujú také závady, ktoré v svojom výsledku znamenajú, že investičné projekty vrátane letisk sa realizujú takým spôsobom, že porušujú záujmy osôb, e, tých osôb, ktoré tvrdia, že trpia z tohto dôvodu. Ja samozrejme nepoznám tieto vnútroštátne predpisy, ja poznám len polské predpisy a viem, čo musíte predložiť podľa zákona, ak chcete riešiť takéto prípady alebo upravovať ich dobre. Pokiaľ ide o ďalšie sťažnosti, napríklad bola sťažnosť na letisko v Paríži. Tam máme podobnú sťažnosť aj z Polska, pretože máme letisko blízko mesta, ale štát to riešil tak, že vykúpil pôdu od e, občanov v oblasti, ktorá bola najzaťaženejšia a štát vyplatil ľuďom za presťahovanie do, a do iných oblastí a konflikt sa stratil. Takže Naozaj treba zistiť, aké sú možnosti na miestnej úrovni a čo sa spravilo aj vo vašom konkrétnom prípade petičníkov. A ja si myslím, že toto je skutočne oblasť, ktorá spadá pod vnútroštátne predpisy. Ďakujem. Chce sa ešte niekto vyjadriť? Eleonora, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela len sa vyjadriť k tomuto bodu a poďakovať sa najprv petičníkom, že poukázali na tento problém, ale máme všeobecnejšiu pripomienku. Keď hovoríme o systéme emisných kvót a obchodovania s nimi, lebo tam máme v leteckom priemysle, v leteckom odvetví, v letectve aj ETS a letectvo je možno práve ten systém, kde vidíme tie najväčšie neúspechy ETS. Na trhu s CO2 tam vidíme, že cena je momentálne 4 až 6 eur za tonu e, vypustených CO2 emisí a trhová cena by mala byť okolo 30-35 za tonu. A takto by sme mali byť potom až v stave byť, vytvoriť ten tlak na technologický posun k čistým energiám. Takže v zásade e, zavedenie ETS k lístku, ktorý zaplatí E, na, e, cestujúci presunie znovu len tú ekonomickú záťaž a, a táto zásada znečisťovateľ platí by znamenala, že spotrebiteľ platí. Takže ja si nemyslím, že e, systém s emisnými kvotami komisia e, myslím, že by ho mala čo skoro vyriešiť. A my tu riešime petíciu, ktorá poukazuje na problém, ktorý je kľúčový momentálne. A to je implementácia zásady znečisťovateľ platí. A až neskôr uvidíme, ako emisie e, sú, aký objem predstavujú a ako klesnú, pretože letecké spoločnosti musia platiť za uh, ich tvorbu momentálne za to neplatia a vôbec nič sa nerobí na ochranu životného prostredia a zdravia ľudí. Tu by som skončila, ale myslím, že budeme môcť o tom ešte viac hovoriť aj pri ďalších petíciách. Áno, ďalší rečník. Ďakujem, pani predsednička. Ja, hovorí pán Valesa, ja sú, súcitím s petičníkmi, ale my v našom výbore si musíme položiť jednu zásadnú otázku a síce, že či došlo k porušeniu legislatívy EÚ. A podľa toho, čo som počul od komisie, nedošlo k porušeniu EÚ legislatívy a preto je pre nás problematické posunúť sa vpred s týmito pesticiami. A ja chápem, že trpíte a že máte nepríjemnosti spojené s bývaním v blízkosti letisiek. Jednoducho nevidím, čo by sme mohli urobiť s týmito petíciami. Toľko na teraz. Už sa nikto iný nehlási. Áno, dobre, takže to, čo môžeme urobiť, je toto. Nikto nič nenavrhol, takže je na mne, aby som to zhrnula. Áno, Jarek, chceš niečo navrhnúť? Chcem to priamo povedať. Ja navrhujem za uzavretie týchto prípadov, pretože podľa mňa s nimi nič nedokážeme urobiť. Nedošlo k porušeniu legislatívy EÚ. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Konečne niekto, kto prišiel s niečím konkrétnym, to potrebujem. Ja nedokážem urobiť záver len tak, že by som nemala nejaké vstupy od kolegov. Ja navrhujem nasledujúce, aby sme zmiernili, povedzme, vaše utrpenie. Chcela by som, aby sme to poslali do výboru NV a doprava pre, ako informáciu a mohli by sme požiadať dokonca aj o ich stanovisko. Ale najlepšie bolo, keby sme im to poslali ako informáciu a upozornili ich na to, že je to oblasť, ktorá veľmi znepokoje viacerých občanov. Veľa občanov, nie je to porušenie žiadnej európskej legislatívy, je to vec, ktorá spada do pod subsidiaritu 100% a je to kompetencia vnútroštátnych orgánov. Napriek tomu je to ale problém pre mnohých európskych občanov a preto by bolo dobré, aby výbory Envy a Trans mali túto informáciu, informáciu o tejto iniciatíve skrotenie leteckej dopravy. Je to otvorená iniciatíva, ktorá získala veľkú pozornosť európskych občanov a my za seba to môžeme uzavrieť a, a posunúť túto problematiku legislatívnemu výboru, ktorý máme tu v parlamente. Súhlasíte s tým? Áno, výborne. Uh, Takže budeme teraz pokračovať s týmto leteckým priemyslom a prejdeme k petícii 274 z roku 2012 Folkera Habla Rudolfa Branda. Je tam znovu okolo 320 podpisov a ide tu o hluk nočných letov z frankfurtského letiska. Petič, eh, petičník tu nie je, ale komisia tu je, takže vám dávam znovu slovo. Thank you. Uh, I would like to refer... Ďakujem. Odvolávam sa na naše predchádzajúce vyjadrenie k predchádzajúcej petícii. Nemáme nič navyše k tomu, čo dodať. Otváram diskusiu. Dobre. Takže urobíme to isté. Pozveme to do NV a Trans na, ako informáciu a uzavrieme petíciu. Pani Gardini, nech sa páči. Áno, ďakujem Áno, ja som z výboru pre životné prostredie a počuli sme od kolegov a komisie vyjadrenie a chcem len doplniť, že toto sú veci, ktoré sú veľmi dôležité pre e, ľudí, ale aj dôležité pre nás ako zákonodarcov. A Takže my pracujeme v tejto oblasti aj na základe nariadenia, ktoré vyšlo minulý rok, aj na tom pracujeme a riešime tieto problémy. Napríklad referenčné, referenčné hodnoty pre znečistenie hlukom. Takže čakáme teraz na revíziu ETS aj od komisie a, a uvidíme. Bola som aj v Kodani na konferencii o životnom prostredí a úzko spolupracujem s Petrom Lízem, ktorý je spravodajcom vo výbore ENFI. Mali sme aj z tretnutia z IKO a môžeme potvrdiť, čo povedal prvý rečník, a síce, že Európsky parlament povedal IKO, že je dôležité, prijať opatrenia, ktoré by obsiahli všetky letecké spoločnosti. Problémom totiž je, že ide o globálny systém a treba ho e, upravovať na globálnej úrovni. A my samozrejme prijímame kroky. Zatiaľ nič nie je nejaké hmatateľné, dostatočne jasné, ale urobili sa kroky v IKO a E, aj vykal si uvedomujú, že je potreba sa týmto zaoberať. A ako ste povedali, je to dobre, môžeme tieto petície poslať do výborov, ale to je tým e, k riešeniu problému nič neprispejeme a nič nezmeníme ani pokiaľ ide o kompetencie, pretože petičníci žiadajú veci, ktoré sú skutočne výlučne e, kompetenciou členských štátov. My na európskej úrovni e, veci riešime, sme odhodlaní to robiť, vyvíjame veľké úsilie pre problémy na európskej úrovni, ale ako som povedala, ak to pošlete výborom, to je skôr len formálna otázka, ale nie vecná stránka sa tým nezmení, pretože tie ja nie som proti tomu postúpeniu, ja len prekra- e, hovorím, že všetky e, petície budeme posielať do výborov, alebo ako ďakujem? Asi áno. Pretože je to jednoducho taký spôsob, ako môžeme ukázať legislatívnym výborom, že to je niečo, čo predstavuje problém pre európskych občanov. A preto nestačí mať len tu ten hearing, a potom si počuť komisiu, ktorá povie, že to nie je porušenie existujúcej legislatívy. Ale toto môžeme urovniť, môžeme upozorniť a my ak, môžeme to urobiť ako jednotliví poslanci, ako politické skupiny. Môžeme problematiku riešiť na hearingoch, seminároch a podobne, ale náš výbor nemá legislatívnu možnosť Takže ja, to, ja predpokladám, že urobíme aj s týmto to isté, posleme to do Enviatran a petíciu uzavrieme, dobre? Teraz na žiadosť mojho kolegu Larie prejdeme k téme 14, k bodu 14. Je to francúzsky bod a potom sa vrátime k 13 za chvíľu. Takže petičníci sú tu a Vítam vás. A e, je tu Emanuel Letexie a Antoine Wilhemy a udelujem vám týmto slovo, nech sa páči. Som Antoine Wilhelmy, som členom Bruselskej asociácie, ktorá sa volá Pakestion a budem hovoriť o preletoch nad Bruselom, ktorý je sídlom európskych inštitúcií. My sme konfrontovaní s jedinečnou situáciou v Európe, pretože je tu politika zámerného um, rozloženia letov nad mestom, čiže viac ako 1 milión obyvateľov trpí týmito preletmi v srdci európskych inštitúcií. A E, Brusel je aj najhorší v Európe, pokiaľ ide o manažovanie hluku, pretože bruselské letisko e, má dopady na maximum ľudí, ale neprijalo žiadne opatrenie na odškodnenie osôb. Nočné lety e, zámerne sú posielané do centra od roku 89 Čiže 400 tisíc e, ľudí priamo v centre Bruselu trpia týmito preletmi, ale existujú alternatívy, existujú plány, ktorými by sa e, znížil počet zasiahnutých osôb o 72%, ale tu v, e, v jadre európskych inštitúcií sa nerobí nič, e, belgický štát nerobí nič proti tomu, aby to napravil. My nesúhlasíme s názormi, ktoré zaznili. E, pretože sa porušila aj smernica 2249 závažným spôsobom a pani Letexie to vysvetlí od 6. februára 2014 ten plán rozloženia letov nad Bruselom e, bol napádaný zo strany občanov a takisto ale bol napadnutý aj na belgických súdoch. Európska komisia nie je informovaná pravdepodobne. Máme tu aj e, výnos e, súdu prvého stupňa z e, júla 2014, ktorý nariaduje od februára 2014 odstavenie trás a zatiaľ ale toto rozhodnutie nebolo vykonané, lebo bola podaná, bolo podané odvolanie. A bruselské letisko zasahuje tým pádom naďalej um, a ohrozuje zdravie ľudí. A vy, e, pani poslankyňa, ste sa pýtali, čo môžete urobiť na úrovni európskeho práva, takže náš návrh je takýchto. E, smernica 2249 o riadení hluku v životnom prostredí je systematicky belgickým štátom porušovaná. Táto smernica predpokladá, že členské štáty majú vypracovať akčné plány, ktoré majú znížiť zaťaženie hlukom v oblastiach okolo veľkých letísk. Je to článok 8.5, tam sa upresňuje, že opatrenia e, v pláne musia byť na zvážení príslušných orgánov, ale e, je potrebné dbať na to, aby sa príslušné limity neprekročili. Táto smernica bola transponovaná do belgického e, práva, ale neefektívne. A naše tri belgické regióny, ktoré majú environmentálne právomoci, prijali ad hoc legislatívu, ale neskoro Federálny belgický štát má e, právomoc riadiť leteckú e, dopravu a letecké trasy a ten e, zabraňuje belgickým regiónom, aby zrealizovali svoje akčné plány, pretože na úrovni Bruselu systematicky porušuje pravidlá úrovni hluku. Napríklad medzi 6 a 7 hodinou ráno, tam je najviac porušení, tam sa prekračujú limity VHO hluku tam je 45 decibelov, ale od 9. do 11. Eh, Brusel má 65 decibelov a preto sa nerešpektuje vlastne táto smernica z roku 2002. Tešíme sa, že komisia vo svojom stanovisku chce žiadať od Belgicka, aby akčný plán pre e, bruselské letisko bol prepracovaný, aktualizovaný. To aj sa má robiť každých 5 rokov. Táto aktualizácia musí byť takisto predložená na verejnú konzultáciu. E, takisto ešte žiadame výbor PETI, aby neuzavrel túto petíciu, e, kým sa nezaktualizujú akčné plány v troch belgických e, regiónoch a kým sa neukončia konania na belgických súdoch. Takisto chceme, aby Európska komisia začala vyšetrovať, prečo belgický štát nerealizuje akčný plán, ktorý nariaduje smernica 2002 a prečo bráni regiónu Brusel aplikovať európsku smernicu. A takisto chceme, aby sa začalo konanie proti belgickému štátu pre nerešpektovanie smernice 2249. Ďakujem a teraz e, dostane slovo komisia. Ďakujem. Pokiaľ ide o akčný plán pre bruselské letisko, poznáme to. Pýtali sme sa príslušných úradov, prečo sa nerealizuje, aká je s nimi situácia, ale v Belgicku majú nejaký systém, kde regióny zodpovedajú a tak ďalej. Takže tu čakáme na vysvetlenie. Musím povedať, že je to, že keď poviete, že je Belgicko rozdelené nejako na tri regióny, my vieme, ako Belgicko už nie je, <laughs> OK, Áno, je to veľmi zaujímavé, ale je to k veci. Takže teraz dávam slovo kolegom. V prvom rade tu je Eleonora Evi a potom a Jarek, dobre. Takže ďakujem veľmi pekne. Chcela som sa vyjadriť aj k predchádzajúcej petícii. Ja si nemyslím, že E, ukončenie týchto petícií, ich uzavretie je správny postup. Prečo si to myslím? Prečo si myslím, že parlament a európske inštitúcie sa snažia pracovať na týchto problémoch, snažia sa riešiť problémy, ktoré súvisia s dopravou, so znečistením a kli- zmenou klímy. Ale taktiež je pravdou, že vďaka tomu, čo, na čo poukazujú občania, tak máme možnosť pracovať v našom výbore a to znamená poukázať na tie obavy, ktoré majú občania v súvislosti s pravidlami, ktoré máme. A žiaľ je pravdou, že sú tu veci, ktoré spadajú do mm, vnútroštátnej kompetencie a e, sú to teda veci, ktoré musia riešiť jednotlivé členské štáty. Napríklad máme akčné plány na znižovanie hluku pre letiska. A rovnako je pravdou, že Európa by mala mať aspoň nejaký monitorovací zákon, keď hovoríme o nejakých lehotách a postupoch. Pretože my chceme, aby verejnosť bola informovaná a to je niečo, o čo pravidelne bojujeme a chceme, aby bola verejnosť zapájana do vypracúvania napríklad územných plánov a tu hovoríme, povedzme, o plánoch na zníženie emisí hluku. A v takýchto prípadoch, a to by som naozaj dúfala, že výbor alebo komisia by mohla vyzývať členské štáty, aby robili viac pretože je tu stále tá výhovorka subsidiarity a ľahko sa za ňu skrýva a ľudí potom prinecháte jednoducho ich osudu. A to znamená, že verejnosť sa potom pozera na európske inštitúcie ešte negatívnejšie ako dovtedy, pretože toto sú veci, ktoré sa týkajú ich každodenného života. A mali by sme tu mať určité pravidlá, ale neviem celkom presne, ako mám vidieť, že nič nerobiť by bolo lepšie ako niečo robiť. E, áno, tie ďalšie pleci, e, petície sa týkajú európskej e, legislatívy, lebo máme pravidlo, máme nový právny predpis roku 2014 598 e, e, a tým sa E, rušila predchádzajúca smernica z 2002 a článok 8 tejto smernice hovorí o povinnosti vypracovať alebo vytvoriť verejnú konzultáciu k akčnému plánu o letisku. V tomto prípade je to Zaventem a tam sa už začalo robiť na tom roku 2010 a to je iná petícia, celkom iná petícia, ktorá spadá pod európsku legislatívu, lebo členské šváty ju majú dodržiavať. Takže to, čo si teraz povedala, sa netýka tejto petície, ale tých ostatných. Táto skutočne má európsku ingredienciu. Presne to som chcela povedať, chcela som zdôrazniť, že máme alebo že musíme zdôrazňovať verejnú konzultáciu a účasť verejnosti pri zriadovaní taký, alebo vypracúvaní takýchto plánov a ja očakávam, že komisia nám dá primeranú odpoveď. Áno, tu súhlasím s tebou, dobre. Komisia, odpoveď komisie v tomto prípade nebola dostatočná absolútne nebola dosti, dostatočná. Vráťte sa a vrá, príďte nám povedať, keď zistíte, ako budú ar, belgické úrady pracovať s novou smernicou a najmä je článkom 8, čo znamená, že sa uskutočnila konzultácia s verejnosťou a zatiaľ sme nedostali plnú odpoveď k tomuto bodu. Takže toto sa musí urobiť. Môžem to uzavrieť, alebo Jarek, chceš ešte niečo k tomuto povedať? Takže nech sa páči. Ja chcem len zopakovať to, čo ste povedali. Máme nariadenie 599 a toto nariadenie ukladá komisii eh, alebo dáva jej istý rámec, ktorý môže aplikovať na členské štáty a teraz je na členskom štáte. V tomto prípade ide eh, o belgického eh, o Belgicko, aby zhodnotilo celú túto situáciu. Takže myslím si, že tu treba zo strany komisie uh, vyvinúť istý tlak na uplatnenie európskej legislatívy, takže možno by sme e, mali e, požadovať, aby e, sa tak udialo a keď sa tak udeje, potom sa môžeme rozhodnúť, čo urobíme ďalej. Takže komisia musí poskytnúť lepšie informácie na budúce, môžete nám to zaslať aj písomne, informujte nás o dialógu ktorý vediete s Belgickom a my ako výbor takisto napíšeme belgickým orgánom a požiadame o ďalšie informácie, pokiaľ ide o hodnotenie hluku, ktoré je Belgicko povinné urobiť a takisto, aby nás informovali o akčnom pláne, o letisku v Zaventome. Ten akčný plán bol prijatý v roku 2010 a takisto budeme citovať rozhodnutie súdu a pošleme to aj výborom Envy a Trans. Komisia, ak nemáte e, nič proti, potrebovali by sme sa na chvíľu poradiť. E, v opačnom prípade si budeme len tu a tam e, z jednej strany na druhu posielať písomné informácie. Takže prosím, neurazte sa, ale Máme tri európske zákony e, z roku 2009, e, smernica o hluku, kde sa hovorí, že obyvateľe musia byť zapojení do diskusie, keď e, sa pripravuje akčný plán. Takýto akčný plán musí byť revidovaný každých 5 rokov, teda každých 5 rokov musí prebehnúť tento postup. A potom, pokiaľ ide o opatrenia, konkrétne zákaz letov, napríklad zákaz e, veľmi hlučných letov. Máme dva zákony. Jedno, jeden je smernica z roku 2000, smernica 30, a potom máme nové nariadenie, ktoré vstúpi do platnosti budúci rok. Áno, 2016. A od tej chvíle sa potom stanoví, že v postupe rozhodovania o obmedzení alebo zákaze letov, nie o iných opatreniach, ale len o obmedzovaní letov, treba dodržiavať nový postup v konaní. Teda nemôže kompetentný orgán len tak rozhodnúť, zakázať, obmedziť, ale kým rozhodne, musí e, vyhodnotiť e, hospodárske dopady, musí konzultovať e, s nezávislými orgánmi, s občanmi a tak ďalej. Takže aby som to vysvetlil. My sme si to usilovali tu vysvetliť. Samozrejme, je tu viacero petícií, musíme to vždy písať. Predsednička, no áno, toto ste dosť vysvetlili. Ale petíciu musíme nechať otvorenú, to je prvý bod. Potom uvidíme, čo sa udeje, ale v každom prípade, ako som povedala, budeme musieť poslať list belgickým orgánom a požiadame ich, aby nás informovali, ako budú ďalej pokračovať so verejnou konzultáciou. A takisto, ako som povedala, budeme pokračovať aj v tých krokoch, ktoré som už vymenovala. Pošleme list, pretože tomuto európsky občania venujú obrovskú pozornosť a preto musíme niečo urobiť. No a tie následné kroky, to, tie prídu, to znamená, že sa k tejto téme ešte vrátime. A teraz ideme na petíciu pána Lavrie z roku 2000. 8, 4 je to stará petícia, ktorá sa týka vplyvu hluku a znečistenia vzdušia na zdravie obyvateľov žijúcich v blízkom okolí letiska Charles de Gaulle. Hlasí? Máte slovo, nech sa páči. Dobrý deň, pani predsedníčka. Pani Lavia, pán Lavia žiada ešte, pani Evi žiada ešte o slovo. Áno, zvyčajne ešte vrátime slovo predkladateľom petície po tom, čo prebehla diskusia a po tom, čo e, sa komisia vyjadrila, neviem, možno mi niečo uniklo, ale myslím si, že k tým petíciám, ktoré boli uzavreté, by sa mali ešte mm, vyjadriť tí, ktorí ich predkladajú. Áno, máte absolútnu pravdu. Moja chyba. Um, myslela som, eh, že keď už tu máme viacerých eh, petičníkov a viaceré petície, eh, myslela som, že prejdeme všetkými a potom dáme priestor na odpovede, komentáre, pretože si myslím, že toto nie je relevantné len pre každú petíciu samostatne, ale pre všetkých. Takže môžeme to urobiť takto? Samozrejme, mala som sa spýtať na úvod, ale môžeme to urobiť takto? Dobre, takže teraz dávam slovo pani Lecourt. Dobrý deň, pani predsednička, ďakujem za slovo. Pred rokom som prišla popísať eh, tento túto situáciu 18 kilometrov od letiska Charles de Gaulle, ale situácia sa nezmenila, hluk je stále vysoký, máme stále viac e, znečistenia, hluku, žiadne hodnoty sa nerešpektujú a nič e, orgány nemenia. Ja ďakujem za odpoveď e, ministerky životného prostredia pani Royal a teraz o rok neskôr máme odpoveď pána Beržera. Karto, e, mapa z februára Poprosím vás, aby ste hovorili pomalšie, pretože toto naozaj nie je možné tlmočiť. Prepačte, slubujem, že trošku spomalím. Mapa, ktorú sme dostali vo februári 2014, e, splnila požiadavky smernice 2030. Limitné hodnoty majú byť stanovené Francúzskom a Európske spoločenstvo údajne nemôže nič ovplyvniť, pokiaľ ide o akčný plán Francúzska. To mi povedali minulý rok. A pokiaľ ide o tú mapu, tá sa opiera o externé limity a hodnoty, podľa LDN 56, ale to nie je v súlade s limitnou hodnotou PPBE, to je plán prevencie hluku, tam je limitná hodnota 55 a e, ďalšia e, hypotéza 680 tisíc po, pohybov e, na rok, to takisto nie je reálna hodnota a podľa plánu sa, e, sa to bude dotýkať menšieho počtu obyvateľov, a, ale reálne hodnoty pohybov sú iné a ja si kladiem otázky, ako funguje smernica a čo môže robiť Európske spoločenstvo. E, list pani Royal hovorí, že je potrebné si vyhradiť veľa času na konzultácie, to ale musíme povedať, že verejné konzultácie vo všeobecnosti to je len simulovanie, všetko sa robí, eh, aby obyvateľstvo nemalo k tomu prístup a nepoznalo reálne vzdialenosti. Eh, akčný plán pre letisko Roasi eh, bol takisto vo verejnej konzultácii, ale všetko bolo stanovené vopred. A aké nástroje sú v tomto pláne na vytvorenie mapy? Ako viete, e, netýka sa to vždy verejných miest a toto umožnilo poslancom, ktorí nemajú škrupule, zmeniť dopravnú situáciu. A tieto, tieto lety nás potom budia o druhej hodine ráno a akčný plán sme čakali s netrpezlivosťou, ale A takisto e, uznávame, že je to verejná potreba. Vy ste e, povedali, že tu máme ten e, plán pre letisko Ruasi, ale a to potvrdzuje aj zdravotné dopady, eh, v ktorých eh, Európa eh, čaká detailné opatrenia, ale európska legislatíva tu naozaj nestačí. Tie opatrenia nie sú v súlade so smernicou 2002-49, pretože cieľom je znížiť hluk vo vonkajšom prostredí a nie vnútri obydlí a okolo letisk sa skúmajú tie plány vystavenia hluku, ale to nezodpovedá tým trom cieľom. Ale pokiaľ ide o zlepšenie e, tých e, parametrov od roku 2030, 2013, od roku 2015 sa udial e, krok vzad o 100%, pokiaľ ide o odhlučnenie, pokiaľ ide o informačné kampanie, na čo slúžia revidovať plán, od roku 2013 sa nerob, neurobil žian, žiad, žiadna revízia. Takže na čo tieto opatrenia slúžia, pretože neredukujú hluk vo vonkajšom prostredí, e, pretože v tej smernici sa hovorí, v 49 sa hovorí o, o vonkajšom hluku. A pokiaľ, pokiaľ ide o zákaz prevádzky, e, zákaz, to bolo z marca roku 2012, a, ale nič, nemáme na roky 2015-2020 žiadne nové zákazy a e, e, ďalší zákon bol schválený 5. septembra 2012, takže nič, e, už nás nečaká v najbližších 5 rokoch. Ďalš, e, ďalšie opatrenie ISL je zaujímavé, ale týka sa to obyvateľstva, ktoré majú menej ako 55 decibelov. A pokiaľ ide o e, pristávanie na juhu a na severe, a, a zmenenie tých počtov to takisto, to takisto neprináša žiaden rozdiel. Pani Lekomt, hovorí predsednička, prosím vás, aby ste to uzavreli, pretože tu kaž, ešte aj ďalší členovia čakajú. A ďalej e, nové trasy e, vzlietávania, pristávania, to je to isté, to nie je nová sieť pokiaľ ide o um, štartovanie a nové štartovacie trasy od roku 2010, nové opatrenie pre 26 pohybov, to takisto absolútne nič nezmenilo. A teraz e, sieť monitorovania hluku, to je zaujímavá myšlienka, to umožní vytvoriť lepšiu mapu a indikátor platformy, sledovať ho každý rok. Um, to ale nie je uh, IGMP, ale to nie je uh, ten indikátor, ktoré máme v pláne, je to indikátor LDEN. Štúdie sa začali v roku 2008, ale žiadne potvrdzujúce štúdie neboli zohľadnené. Takže čo nás čaká v ďalších 5 uh, rokoch? Uh, privilegovať uh, zmierovacie konania, E, nie, to neplní žiaden z troch cieľov. V rámci opatrení, ktoré navrhujete, ako môže Európska, Európske spoločenstvo pôsobiť proti týmto zneužívaniom? Advoknár um, predkladá realistické návrhy. Ja ešte, e, e, ešte poviem, rečnička je prerušovaná predsedníčkou. Ďakujem pekne. Ďakujeme. A teraz otváram diskusiu. Pán Lavrie, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som bol... Prepačte, najskôr musím dať slovo komisii. Je mi ľúto, Myslel som, že som privilegovaný, ale e, nie. V tomto parlamente nikdy neviete. Môžete sa ocitnúť v ťažkých pozíciách. A, a teraz dám slovo komisii. Thank you. Very shortly. Ďakujem veľmi stručne. Situáciu monitorujeme. Takže stále získavame informácie, podľa nás neexistuje akčný plán pre letisko Charles de Gaulle v Paríži, pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia. A bol tu odborný posudok, máme teda nejaké údaje, analizujeme to, čo máme k dispozícii a e, samozrejme to zanalizujeme, to treba preveriť. A teraz, teraz máte slovo. Monsieur Merci, madame. Ďakujem, pani predsednička. Toto je prvý spis francúzskej pozície, um, petície, uh, ktorým som sa zaoberal už pred rokom ako náhradník. Od roku 2009 je tá petícia prípustná, takže už uh, viac ako 6 rokov. Každý rok kolegovia sa zaoberajú týmto spisom. <clears throat> Komisia, ktorá sa práve vyjadrila, je veľmi zdvorila voči Francúzsku. Je veľmi stručná vo svojich vyjadreniach, ale um, o čo tu vlastne ide? Každý list um, konštatuje, že vlastne Francúzsko nesplňa svoje povinnosti, pokiaľ ide o hluk v životnom prostredí. 30. marca 2015 zaslala komisia posledný list a tam konštatuje, že Francúzsko v novembri 2013 informovalo komisiu, že vypracovalo akčný plán pre Ruasi Charles de Gaulle a v novembri 2013 prebiehala verejná konzultácia a vo februári 2015 komisia ešte nemala žiaden akčný plán na stole. Buď má administratíva Francúzska nejaký problém, alebo zámerne robí nejaké prekážky, aby nepredložila tento akčný plán. A pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, e, to tu bolo stručne spomenuté, komisia konštatovala, že až 139 e, prekročení denne sa realizuje vo Francúzsku, ale e, smernica povoluje e, porušiť e, limity iba 35 e, dní v roku. Ja nie som odborník, čiže ja nemôžem vedieť ako poslanec, či tá úprava je primeraná alebo nie. Výbor Envy parlamentu by možno mal natla- tlačiť na komisiu, aby zmenila legislatívu, ale my musíme dbať na to, aby občania Eh, mohli eh, vznášať námietky a aby sa rešpektovala legislatíva. Takže pokiaľ ide o hľúk, eh, je tu jeden predpoklad a myslím si, že francúzska vláda sa vyhýba svojim povinnostiam, pretože musí existovať napadnutelný text a ten francúzska vláda odmieta vypracovať. A potom druhá premisia, pokiaľ ide o uh, hlukové emisie. Tu konštatujeme naozaj porušenia limitov a to je vlastne aj porušenie európskych smerníc. A ja žiadam, aby výbor PETI bol neústupčivý a aby e, nástojil na tom, aby francúzsky štát si splnil svoje povinnosti a takisto musíme vyvíjať tlak na komisiu, aby komisia konala proti Francúzsku zasa aby sme dostali konečne odpovede, aby sme presne túto e, istú petíciu nemuseli predkladať aj budúci rok a ďalšie roky pretože to by naozaj e, bolo už pošliapávanie spravodlivosti tvarov v tvár občanovi. Ďakujem. Leonora? Ďakujem, Leonora. Áno, e, súhlasím e, s tým, čo povedal kolega. Chcem ešte niečo dodať. Mám taký dojem, hneď keď, predovšetkým keď hovoríme o porušeniach, porušenia, ktoré sa týkajú e, znečisťovania ovzdušia, tak je to taký balet, balet medzi komisiou, medzi miestnymi orgánmi, medzi centrálnou úrovňou a tak ďalej. Potom sa predkladajú nejaké plány, ale tie plány sa aj tak nedodržiavajú hovoríme tu o, dokonca o cezhraničnom znečisťovaní a potom to celé trvá celé roky, kým sa vôbec e, niečo udeje a kým e, sa dospe k nejakému riešeniu problémov. Potom sa hovorí o tom, že letecký priemysel je veľmi dôležitý, dôležitý pre rast, ale e, nerieši sa tu znečisťovanie ovzdušia, máme tu fakty, máme čísla, ktoré hovoria sami za seba a videli sme, čo sa stalo napríklad v prípade Volkswagenu, takže uh, my ako spoluzákonodarca eh, by sme eh, mali tiež dbať na to, aby keď už prijímame predpisy, aby sa nakoniec aj implementovali a dodržiavali Takže toto je naozaj veľký problém a tieto petície sú dôkazom toho, že je pred nami ešte veľa, veľa úloh. Chce ešte niekto e, sa vyjadriť? Okay, so what I understand here... Dobre, takže myslím si, že tu naozaj tieto petície musíme nechať otvorené. Pred e, časom sme poslali list francúzským orgánom. Odpoveď bola neuspokojivá, najmä pokiaľ ide o akčný plán s prvkom verejnej konzultácie s ohľadom na letisko Charles de Gaulle. A takisto musíme požiadať komisiu, aby trošku akčnejšie konala a trvala na prebratí zodpovednosti zo strany francúzskej vlády, pretože doterajšie reakcie a odpovede nie sú dostatočné, najmä pokiaľ ide o súlad s existujúcimi smernicami. Nechceme, aby došlo k otvoreniu postupu pre porušenie. Takže aká je odpoveď francúzskej strany na otázky, ktoré dostala. Toto sú moje návrhy. A kolegom, pýtam sa, môžeme to takto urobiť? Dobre, takže teraz sa vrátime k petícii 14, ktorú som predtým... Nie, nie 14, je to 13. 1738 z roku 2013. A to bol bod 13 eh, v našom programe a to je petícia 1738 2013, eh, ktorá sa eh, týka takisto hluku a potom je tu petícia 2355 2013 Predkladateľ petície tu nie je, ale máme tu komisiu, takže komisia môže zareagovať. We don't have anything to add on this subject. Nemáme k tejto téme čo dodať. Možno len jedna téma. Tu ide o e, letisko Siema a to je E, mimo kompetencie e, tejto, týchto dvoch e, smerníc. There is also a Belgian one, 2355, also 2013. Potom je tu aj ďalšia petícia, ktorá sa týka uh, zákazu nočných letov v celej EÚ. Chcete sa k tomu vyjadriť? Nie, hovorí komisia, o tomu sme sa už vyjadrili. Dobre, takže teraz dávam slovo členom. Ne nás tu veľa, ale prosím, prosím, pomôžte mi, aby sme sa pohli ďalej, pretože ja to nemôžem robiť všetko sama. je štvrtok popoludní, mnohí členovia museli už odcestovať e, do členských štátov. Niektorí, nie všetci, ale mnohí odleteli lietadlami. Upozorňujem, že to nie sú nočné lety, ale popoludnejšie. Takže otváram diskusiu. Kto sa chce vyjadriť? E, je to bod 13 nášho programu a príslušné petície. Okay, if nobody wants to take the floor, I propose the following, that we send it... Že navrhujem, aby sme to poslali, alebo... Nie, nemôžete. <laughs> Takže pošleme listy NV a Trans, aby sme ich informovali, my to uzavrieme. Počuli sme vyjadrenie komisie k existujúcej legislatíve a smernici. A vám dám slovo, nebojte sa, keď to všetko budeme zhrňať, všetky tieto body. Dobre. Takže, môžeme ísť na bod 16. To je petícia z roku 2007-0169 a týka sa Um, letiska Madrid Barajas a potom je tu petícia 2688 z roku 2014 a týka sa hluku z letovníckej výške uh, v Madride na letisku Colmenar Viejo. Nemáme tu predkladateľov? Alebo? A veľmi rýchlo situácia sa E, nezmenila, hovorí zástupca komisie. E, sme v stálom kontakte s príslušnými orgánmi ohľadom akčného plánu. A to sa týka vlastne obidvoch týchto petícií, e, aj toho letiska v Madride Barajas. Ešte k Barajas máme prvú analýzu prípadu a ide tu vlastne o záležitosti riadenia leteckej dopravy a využívanie leteckého priestoru sa neriadi nariadením 58 z roku 2014. Toľko k tomu zo strany komisie. Predsednička, dobre, takže počkáme na ďalšie informácie zo strany španielských orgánov um, tieto informácie zašle, zašle španielská vláda komisii. No a samozrejme komisia potom bude informovať sekretariát, keď dostane ďalšie informácie. Môžeme to urobiť takto? Dobre. Takže ideme na bod 17 a to je petícia 1707 z roku 2014 v mene Asociácie Koloniola pre budúcnosť. Ide o porušenie environmentálnej legislatívy na e, letisku Orio al Serio Bergamo v Taliansku. A máme tu aj ďalšiu petíciu 1813 z roku 2014 to je na tú istú tému a máme tu predkladateľku Silviu Arcufi, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ja som predsednička asociácie Koloniola za svoju budúcnosť. Naša asociácia sa obrátila na Európsku úniu, na eh, inštitúcie, pretože eh, talianská vláda si neplní svoje úlohy, nedodržiava zákony a eh, tu je 7 tisíc obyvateľov, 2 tisíc študentov a toto letisko si z týchto ľudí robí vlastne rukojemníkov. A, a my sme presvedčení, že e, tu došlo k zhoršeniu situácie, pretože tu došlo k navýšeniu letov spoločnosti Ryanair, ktorá e, prevádzkuje viac než 80 e, všetkých letov na tomto letisku a dostáva e, rôzne formy pomoci a podpory a to sa verejne dokonca priznalo, priznal to e, vtedajší starosta mesta. A tieto e, vlastne táto pomoc je poskytovaná zo strany verejných orgánov, takže otázka je, či je možné zakročiť e, voči takejto neoprávnene poskytovanej štátnej pomoci. A tieto lietadlá mm, letia veľmi v nízkej letovej výške. Nesmieme zabudnúť, že e, toto letisko je len 3 km od centra mesta, 2 km od miesta, kde bývame my. Všetky obmedzenia boli ignorované v decembri 2015 ehm, e, sa očakáva až 80 tisíc Um, letov, ale a dokonca 10 miliónov uh, cestujúcich by malo prejsť týmto letiskom a zároveň je to prekročenie toho času, čo sa očakávalo a zároveň sa očakávalo, že tieto lety pôjdu skôr na, smerom na východ, kde je e, menšie zaludnenie, ale teraz e, tieto lety chodia e, od roku 2009 smerom na západ a zo západu poč- ponad e, mesto, teda e, letia nám doslova e, ponad hlavy a je to obrovské riziko pre 7 tisíc obyvateľov a 2 tisíc žiakov a študentov. Školy by nemali byť v náletovej zóne Takže e, naše náš región, naša časť bola nezákonne deklasifikovaná z rezidenčnej oblasti na iný typ územia, ponad ktorý e, môžu letieť lietadlá a kde je možné e, produkovať hluk e, až v vo výške 65 decibelov. My sa domnievame, že keď sa robia plány a pripravujú programy, tak treba konzultovať aj s občanmi. Jedna z našich žiadostí bola dokonca archivovaná na prokuratúre. My sme predkladali stiažnosti a klasifikácia, územná klasifikácia bola zrušená, ale náš región, naša oblasť je naďalej v tomto leteckom, tejto leteckej trase a prekročené sú aj e, normy hluku. Ďalej chcem poukázať na to, že e, to monitorovanie hluku nie je v súlade s predpismi a hluk nie je monitorovaný priamo tam, kde je najvyšší. Takže e, vlastne ako keby sa tu urobil e, cap záhradníkom a v júli 2015 e, letecko, letecká komisia odmietla diverzifikovať trasy bez toho, aby vôbec konzultovala túto záležitosť s obyvateľmi. My dúfame, že Európa bude brať vážne ochranu životného prostredia a ochranu zdravia. Toto sú veci, ktoré nemôžeme obetovať hospodárskym záujmom, najmä nie vtedy, ak e, tieto záujmy zároveň mm, sú v súlade aj s vnútorným trhom. Ďakujem za túto rozpravu. Komisia sa samozrejme takisto môže zapojiť do diskusie. Máte slovo, ak chcete. Príjemné popoludnie. Keďže petičníčka spomenula viacero bodov, chcela by som stručne mm, odpovedať na hlavné body. Pokiaľ ide o smernicu 2011-92 o environmentálnom hodnotení dopadov, ak e, e, zintenzívnenie leteckej dopravy alebo zmeny trás e, nemajú za súčasť nejaké stavebné práce na zemskom povrchu, tak tieto zmeny na letisku nespadajú pod smernicu o EIA, to, takže nevyžadujú si posúdenie vplyvov na životné prostredie a preto e, verejná konzultácia sa nevyžaduje. Pokiaľ ide o smernicu 2001-42, ako petičníčka správne podotkla, táto akustická zonácia sa bude považovať za plán, takže môže spadať e, to pod e, túto smernicu, ale keďže táto akustická mapa bola zrušená, mm, administratívnym súdom prvého stupňa a bolo to potvrdené potom toto rozhodnutie aj súdom druhého stupňa, tak potom už nie je potrebné robiť e, ďalšie opatrenia, pretože národné orgány prijali opatrenia. A pokiaľ ide o smernicu 2002-49 o hluku, môžeme informovať petičníčku, že prebieha už konanie o porušení zmluvy proti Taliansku. Týka sa to neschválenia akčných plánov a hlukových map a letisko Bergamo to je e, vlastne súčasťou tohto konania o porušenie zmluvy. A pokiaľ ide o smernicu 2008-50 o kvalite ovzdušia, komisia začala konanie o porušenie zmluvy, aby sa začalo riešiť porušenie limitných hodnotov, hodnôt NO2 a letisko Bergamo je takisto súčasťou tohto konania. A posledná vec, komisia takisto vyšetruje porušenia limitných hodnôt pevných častíc PM10 a opäť letisko Bergamo e, spadá do tohto konania. Takže ako vidíte, niekedy sa veci aj hýbu a hýbu sa dosť e, rýchlo. Prebiehajú dve konania o porušení zmluvy e, proti Taliansku. Inými slovami, máme dve prebiehajúce súdne spory, súdne konania. A túto petíciu teda ponechávame otvorenú, kým súd nevyniesie rozsudok a e, v medzičase budeme informovať priebežne Taliansko Môžeme zasielať listy napríklad talianskému stálemu zastúpeniu tu v Bruseli, aby sme vás informovali, že tento prípad sledujeme a takisto uh, budeme sledovať neustále tie konania o porušení zmluvy a aby sme vedeli, čo nové. A pani Gardini teraz dostane ešte slovo a týmto budeme môcť uzavrieť. Chcem pridať ešte jednu informáciu. Podľa mňa by to mohlo vyhovieť aj očakávaniam osôb, ktoré tu zastupujú občanov, ktorí podpísali petíciu, pretože sa pripravuje nový plán rozvoja a budeme, bude pri, pri nich samozrejme potrebné dodržať e, európske normy. Onedlho dostaneme aj nové hodnotenie EIA, všetko sa aktualizuje onedlho s najnovšími údajmi a dúfam, že to pomôže nájsť cestu zo slepej uličky. Možno som trochu pesimistická, ale obraciam sa teraz na predsedničku. Chcem vedieť, či sa môžem vyjadriť, pretože uh, Eh, chcem, chcela som, ako som už povedala, že sa pripravuje tento plán um, územného rozvoja a bude sa robiť nové hodnotenie EIA, čo samozrejme vítam. Podľa európskych a italianských predpisov možno by sme mohli eh, v rámci tohto procesu čo to doriešiť. Ale samozrejme my berieme na vedomie, čo, čo hovoríte a Zaznamenali sme si, čo hovoríte a bude to spomenuté v liste, ktoré zašleme italianským orgánom a tým možno, že ešte viac budeme môcť vyvíjať tlak. Vidím, že so mnou súhlasíte. Zdá sa mi. Môžeme to takto urobiť? Dobre. ale e, petícia ostane otvorená, kým sa neuzavrie konanie na súde. Samozrejme. A takisto pošleme list talianským orgánom a povieme, že výbor pre petície Európskeho parlamentu sleduje neustále e, vývoj udalostí vo vzduchu aj na zemi v Taliansku. Ďalšia petícia 012 z roku 2015 e, Roberto Barcaroli znečistenie, znečistenie e, pochádzajúce z leteckej e, dopravy e, z letiska Čiampino v, Róm, v Ríme. Je tu pán Roberto Barcaroli. Máte slovo, nech sa páči. Mal som pripravenú aj prezentáciu v slajdoch, ale môžem hovoriť aj bez nej chcem povedať, chcem pripomenúť, že letisko Čampíno, ja tu mám predstaviť e, petíciu v mene nášho výboru, ktorý bojuje proti znečisteniu z Čampína. Čampíno je veľké štátne letisko v Taliansku a e, lietajú tam aj členovia vlády z Talianska z iných štátov. Toto letisko má 13 rokov a je vlastne ale nelegálne vybudované a došlo k obrovskému zvýšeniu objemu leteckej dopravy od roku 2002. No a toto všetko sa udialo bez toho, aby sa dodržiavala smernica a bez e, dodržiavania vnútroštátnych právnych predpisov, predpisov o hluku. Čampino je vlastne letisko, ktoré existuje už dlho, ale bolo vybudované pre milión leteckých cestujúcich ročne, ale v priebehu niekoľkých rokov toto číslo 1 milión vzrástlo na 5 miliónov leteckých cestujúcich ročne, čiže to je obrovské zvýšenie. Čampino nie je zodpovedné iba za osobnú leteckú dopravu, ale aj za civilnú ochranu, e, civilné aj vojenské lety, záchranné akcie a tak ďalej. A všetky tieto lety štartujú aj pristávajú 150 metrov od najbližších domov, ktoré sa tam nachádzajú. Čiže pristávacia dráha je naozaj len 150 metrov od domov. A takto sa to budovalo, opakujem ešte raz, 150 metrov je tá vzdialenosť od najbližších obydlí. Je to blízko centra a tie letiská lietajú veľmi nízko nad mestom, ale aj nad regionálnym parkom Via Appia. Via Appia je historická cesta s mnohými pozostatkami rímskej civilizácie. A toto všetko je, je vystavené tým preletom. Ako som povedal, tie lietadla lietajú veľmi nízko aj nad e, južnou časťou Rímu a je to región, kde žije 400 tisíc obyvateľov. No a oni prelietávajú nad e, Čampinom, aj Marínom a tam žijú, v týchto dvoch obciach e, žije tam 80 tisíc ľudí. Poprosili sme Európsku komisiu, aby začala konanie o porušení zmluvy Takisto sa koná pilotné konanie. Máme tu aj ENAK pre civilné letectvo. A snažíme sa teda ísť všetkými cestami. Hodnotenie EIA bolo urobené dodatočne ex post. Od roku 2002 sa snažíme stanoviť dopady na životné prostredie, ale došlo k tomu zvýšeniu objemu dopravy a takisto aj k prestavbe celého letiska, celej štruktúry letiska. Slúbili nám, že verejnosť by mala dostať prístup k informáciám, komisia povedala, že by mal e, byť vypracovaný masterplán pre mestské letisko, ale pred pár dňami vnútroštátny orgán začal konanie e, pre posúdenie dopadov na životné prostredie, aby sa vypracoval ten masterplán, ale nikto neurobil to, čo vlastne chcela komisia. Z tohto letiska sa nestane hlavné mestské letisko, ale druhotné, sekundárne letisko, pre ktoré budú platiť iné požiadavky na životné prostredie. A to ide proti všetkým um, bežným postupom, čiže toto sa nebude riešiť bežným zákonom, ale osobitným zákonom lex specialis. E, napríklad verejnosť bude môcť konzultovať iba 30 dní, ale nie 60, ako, ako je to bežné. No a posúdenie vplyvov na životné prostredie to nebude kompletné posúdenie EIA, ale iba obmedzené posúdenie, pretože sa tam uplatňuje ten osobitný zákon, alebo teda lex specialis. Toto je iba jedno z mnohých klamstiev, ktoré počúvame od vnútroštátnych orgánov. O tomto letisko, letisku e, sa pôvodne hovorilo, že to bude letisko vo Viterbe v e, inom meste v Láciu. V roku 2010 Viterbo malo nahradiť Čampino, potom neskôr nám povedali, že nie, nebude to Viterbo, ale e, že vlastne funkcia Čampina sa prenesie na letisko Fiumicino, že sa do ňoho investuje. A tento rok sa začalo to konanie EIA a povedalo sa, že Čiampino nebude hlavné mestské letisko, ale nie City Airport, ale Secondary Airport, e, sekundárne letisko. Ja prosím všetkých prítomných aj komisiu, aby konali proti našim vnútroštátnym orgánom, pretože e, toto talianské národné letisko by predsa malo dodržiavať národné a európske predpisy a prístup verejnosti by tu mal byť takisto zaručený, taktiež aj ochrana zdravia verejnosti. Ďakujem. Ďakujem. Komisia, chcete sa vyjadriť? Áno, ako petičník spomenul, máme e, teraz prebieha európske vyšetrovacie konanie. Obratili sme sa na talianské orgány so žiadosťou o vysvetlenie. Pred pár dňami nové konanie EIA bolo zahájené pre toto letisko a má sa skúmať nový masterplan. V predchádzajúcej odpovedi pre komisiu talianské úrady slúbili, že budú pokrývať aj všetku prácu, ktorú už v minulosti vykonali, všetky zmeny. A chcem teraz poprosiť petičníka, aby predložil všetky pripomienky a komentáre k tomuto letisku ministerstvu životného prostredia, pretože na ministerstve životného prostredia v Taliansku prebieha teraz toto konanie. Lehota na predkladanie pripomienok končí 1. decembra. Národné orgány sú v prvom rade zodpovedné za to, aby preverili situáciu na mieste a aby to riešili primeranými prostriedkami. Takisto chcem spomenúť, že to osobitné konanie EIA zodpoveda smernici o posúdení vplyvov na životné prostredie. Už sa konalo na túto tému konanie o porušení zmluvy, ale bolo odložené ad acta, pretože legge objektívo, teda ten talianský zákon, ktorý zaviedol um, osobitné posúdenie EIA e, je v súlade s európskou smernicou. To bolo konštatovanie v tomto konaní. A pokiaľ ide o aspekty hluku, ako už zaznelo, prebieha konanie o porušení zmluvy e, pre e, nevypracovanie hlukových máp a letisko Čiampino je zahrnuté do tohto prípadu, to znamená, že komisia už vyšetruje letisko Čiampino. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Máte slovo Eleonora Evi, nech sa páči. Mne sa zdá, že je to absurdné, keď štátne letisko, talianské štátne letisko Čiampino, Čiampino je v prevádzke už 13 rokov bez toho, aby e, malo platné posúdenie EIA, tak ako je to povinnosťou. A preto e, a, a vlastne prevádzkuje e, to letisko absolútne slobodne. Hodnotenie EIA sa musí robiť pred tým, než sa začnú stavebné práce, aby sa vyhodnotili dopady na životné prostredie. Zvyčajne hodnotenie EIA sa riadi presnými predpismi. A ja si kladiem otázku, ako keď sa EIA robí po 13 rokoch, ako sa dá vyhodnotiť objektívne um, tie dopady na uh, životné prostredie alebo podmienky životného prostredia. Samozrejme, teraz je potrebné ísť pred, pokračovať a tá, to hodnotenie sa musí urobiť, ale opakujem, že je to neuveriteľné, nepochopiteľné aj zo strany európskych inštitúcií. Prečo sa európske inštitúcie nesnažili toto skontrolovať, skontrolovať dodržiavanie lehôd napríklad? Pretože aj keď ide o podstatu EIA, chápeme subsidiaritu, ale opakujem, pokiaľ ide o lehoty a procedúry, tu Európska únia môže kontrolovať a mala by byť aktívna, mala by kontrolovať, ako sa rešpektujú normy, ktoré tieto inštitúcie nadefinovali. Zdá sa mi, že by bolo dobre zdôrazniť ešte jeden fakt. Ja si kladiem otázku, či v sále je E, zástupkyňa, tali, talianská zástupkyňa asi nie. A um, toto sú petície, ktoré sú naozaj veľmi tematicky dôležité, dôležité. A ja si myslím, že Taliansko by sa malo aktivovať, aby e, sa pokúsilo vyriešiť tento problém, pretože tento problém sa dotýka mnohých, mnohých rodín. My, my sme to videli aj na tých mapách, tie vzdialenosti medzi, medzi samotným letiskom a obydliami e, sú naozaj malé, iba 150 metrov. To je naozaj neuveriteľné. Je to iba taký malý kúsoček e, v podstate uprostred mesta. No a potom park Via Appia. To sú predsa kultúrne hodnoty, kultúrne statky, ktoré musíme chrániť a vôbec sa tak nedeje. Ja už sa opakujem, ale ešte raz to poviem. Dúfam, že už čoskoro sa niečo urobí a, a začneme vyvíjať tlak na talianský štát a talianské orgány, aby sa začalo to konanie. A teda musíme, musíme urobiť všetko, čo je potrebné, aby sa ten problém doriešil. There is no name tag for you, sir, but you are... Nemáte tam tab- tabulku s menom, ale ste tiež kolega, tak sa prosím predstavte, nech sa páči, máte slovo, áno, samozrejme. Bramura, ja sa volám Dalio Tarombaros FDD, 5 hviezdičkovej skup- skupiny, ktorá a ja som z toho okrsku, volebného okrsku, z ktorého prichádza aj predkladateľ petície. Nemôžem povedať k veci oveľa viac, ako už povedal môj kolega Petičník, ale keď chcem povedať niečo konkrétne, tak v Ríme budeme mať jubileum, jubileum ktoré onedlho oslavíme. A zdá sa, že keďže došlo k porušeniu pravidiel, ďalším dôsledkom bude aj zvýšenie objemu leteckej dopravy a to znamená ešte väčší hluk a záťaž. Takže ja si myslím, že my sme posledné útočisko pre predkladateľov petície. Chcú, aby Európa zakročila a my sa musíme snažiť nestratiť dôveryhodnosť a musíme podporiť to, že občania EÚ a poslanci EÚ sa starajú o občanov EÚ, pretože tieto kroky sú nezákonné. Samozrejme, že nám záleží veľmi. Všetci sme európsky občania, vždy by nám malo na sebe navzájom záležať, nie? Keďže komisia už hovorila a povedala nám, že prebieha vyšetrovanie, prešet, skúmanie, tak potrebujeme aktuálne informácie, ktoré dostala aj nedávno komisia, ak som to správne pochopila. A tešíme sa na to, že komisia príde a obráti sa na sekretariat výboru PETI čo najskôr. A taktiež sa chcem obrátiť na petičníka v tomto prípade a zopakovať, čo povedala komisia, a síce, že vaše pripomienky treba predložiť aj na vnútroštátny orgán. To by veľmi pomohlo. A my samozrejme, ak kolegovia so mnou súhlasia, tak navrhujem, aby sme nechali petíciu otvorenú, pretože vyšetrovanie stále prebieha. A potom pošleme veľmi krátky list na talianské úrady a požiadame o vysvetlenie, o objasnenie problému odpovede na otázky, na ktoré sa tu upozornilo. A verte mi, kolegia, že sú prípady, keď jednoduchý list z tohto výboru do, urobil veľký rozdiel, pohol ladmi. A to nehovorím len preto, aby som bola pekná, dobrá. Naozaj sa ukázalo, že je to funkčný model. A keď si úrady uvedomia, že sa zaoberáme o nejakú vec, tak potom tiež príjmu rôzne kroky. A takéto listy sa môžu samozrejme zverejniť, môžu ich uviesť médiá a to hneď zvýši pozornosť. Môžeme to takto ukončiť? Áno, dobre, ďakujem. A teraz tu mám veľmi dlhý zoznam predkladateľov petícií, ktorých každý dostane dve minúty a nie viac, pretože potom musíme prejsť ďalšej téme. Takže v prvom rade Susan Heger alebo váš kolega, jeden z vás dvoch. Ďakujem veľmi pekne. Volám sa John Stewart a som kolega Zuzany. V prvom rade sa chcem poďakovať za to, že, ste na, že našu petíciu postúpite tým ďalším výborom. To bude naozaj veľmi užitočné. Myslím si, že ten problém, ktorý tu je, že tu hrozí riziko, že to nikto nebude riešiť tú otázku daní. Pretože, ako ste správne povedali, nemôže dojsť k porušeniu pravidiel smernice, ale rovnako členské štáty, jednotlivé členské štáty nechcú prísť so zdaňovaním leteckého paliva napríklad vlastnej iniciatívy, lebo sa boja, že už nebudú konkurencieschopní v porovnaní s ostatnými krajinami. Takže ja by som chcel povedať, že tu naozaj hrozí nebezpečie, že sa veľa toho nestane pretože ani EÚ nebude plniť svoju povinnosť a členské štáty e, sa boja, respektíve komisia nemá pr- právomoc. Ďakujem. A myslím, že Zuzana chce využiť mojich posledných 45 minút, e, sekúnd. Ďakujem. Ja som sa ja som len sa chcel spýtať, ako by sme sa my mohli v budúcnosti zapojiť do tohto procesu, aby sme nestratili kontakt s našou vlastnou petíciou možno mi neskôr môžete dať vedieť, aby to vedel každý, koho sa to týka. A potom chcem sa ešte poďakovať. Všimla som si, že ste si poznamenali veľkosť tohto problému, ktorý vyvolal túto európsku iniciatívu občanov v Európe. A dnes veľmi jasne vidíme, že ide o veľký problém a to je všetko, čo som zatiaľ chcela povedať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Manfred to nech sa páči. Nie? Dobre. Emanuele Texia. Yes. Um, je voulais vous remercier. Euh. Antoine Wilhelmi, Chcem sa poďakovať výboru PETI za vypočutie. Ďakujeme, že nechávate našu petíciu otvorenú chápete, aký je rozsah problému a žiadajte prosím od Belgická vysvetlenia. Jedno upresnenie. Belgicko je štát pozostávajúci z troch e, regiónov, ale je to federálna úroveň, ktorá má zodpovednosť za letecké trasy a má zodpovednosť za to, aby sa uplatňovala európska legislatíva na našom území a je zodpovedná vlastne aj voči európskom inštitúciám. A pokiaľ ide o DG Envy, vy ste povedali, že je viacero e, európskych zákonov, to ja chápem ja veľmi dobre, e, poznám 598, ale naša petícia sa týka smernice 2249 konkrétneho bodu, teda akčných plánov pre riadenie hluku v členských štátoch a belgický štát tento plán nemá, neimplementuje ho a nie len preto, že chýbajú konzultácie s e, verejnosťou, ale je to aj kvôli, kvôli štruktúre štátu. Tieto plány sa robia na úrovni e, regiónov sú protirečivé a potom sa nič nedeje, čiže došlo k blokácii pri implementácii týchto akčných plánov a výsledkom je, že systematicky porušujeme pravidla dobrého riadenia EÚ e alebo aj OBSE, e, kde sa zakazujú prelety nad centrami miest a v našom hlavnom meste sa tak deje. E, aj iné členské štáty sú v konaniach o porušení zmluvy, ale tu sme vlastne v sídle európskych inštitúcií a preto EÚ e by mala zahájiť e, konanie o porušení zmluvy aj proti belgickému štátu pre nedodržiavanie smernice 49-2002. Pani Lekont, nech sa páči. Ja budem potrebovať len 30 sekúnd. Chcem sa poďakovať a konštatujem, že Francúzsko opäť nedodržiava E, svoje povinnosti a záväzky. V útorok večer v Paríži sa to potvrdilo. V asociácii boli voľby, my sme sa rozprávali s ľuďmi z, ministerstvom živo- z ministerstva životného prostredia, nevedeli nám nič povedať, povedali predložte návrhy a e, tým, tým my sme ostali s otvorenými ústami, ale sme radi, že petícia ostane otvorená. Dúfame, že komisia bude konať proti našej vláde, lebo naša vláda naozaj e, porušuje legislatívu. Silvia Arcufi, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Môže, dal by som slovo pani Gabriele Peše, ďalšej členke našho združenia. Ďakujem. Chceme potvrdiť, to, čo už povedal pán Tamburano, my sme sa obratili na Európu, lebo naše sťažnosti sme predložili už na všetky talianské inštitúcie bezvýsledne. Prezident republiky, premiér, minister životného prostredia, dopravy, môžem vám uvieť obrovský zoznam, ale nič sa nezmenilo. My chceme právne rozhodnutie, vydali sme na to veľa peňazí a predsa sa nič nezmenilo. Spomínali ste, že toto bude nový, že príde nový plán a to nás nepokojuje, lebo hovoríme o ďalšom rozširovaní. Ale pravda je taká, že väčšina slubov, ktoré sme dostali, sú jednoducho papier na zahodenie, pretože žiaden slúb sa nesplní. A e, znovu sa hovorí o rozšírení lietadla, ktoré malo byť mestským lietadlom a v súčasnosti je tretím najväčším lietadlom, takže to je úplne neprimerané, nerozumné, pretože len 50 kilometrov ďalej je ďalšie letisko Montichiari, ktoré je nevyužité a ktoré má takmer nulový dopad na životné prostredie. Takže Lomba, plán lombardský alebo plán letiska je niečo, čomu nerozumieme. Vidíme len to, že ak by Európa zasiahla, tak dostaneme lepší výsledok, ako sme získali z komunikácie s talianskými úradmi. Toto bol hlas skutočného Európana. Verte mi, že som veľmi rada, že to počujem. Týmto končíme všetky tieto petície, ktoré sa týkali letectva, leteckých spoločností, znečistenia životného prostredia z letectva. Ešte tu je jeden rečník, pán Karoli, prepačte. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať výboru za záujem a za to, že bude naša petícia aj naďalej otvorená. Ďakujem aj Európskej komisii za ich prácu, aj za to, že vedú konanie pre porušenie. Myslím si však, že obrátiť sa na vnútroštátne orgány v našom talianskom prípade by malo ten istý výsledok, ako povedala kolegyňa z Bergama. Myslím si, že to nebude e, úspešné. Pred niekoľkými dňami sme sa obratili na sudcu u nás 1500 sťažnosťami, ale v Taliansku to nefunguje veľmi účinne. konanie Divia začali letec, Národný letecký úrad, ktorý začal len preto, že došlo k otvoreniu konania európskych pilotov a to je otvorené, pretože tam boli tieto záujmy. Takže keď má záujem výbor pre petície, ak EÚ a výbor pre petície bude vyvíjať naďalej tlak na e, talianské orgány, tak talianské orgány možno budú konať a nebudú len šíriť klamstva. Takže prosím, majte všetky tieto petície otvorené, tým pomôžete Talianom, aby sa mali lepšie. Môžem vás ubezpečiť, že sme si poznamenali vaše vyhlásenia, ktoré tu dnes zazneli a taktiež vás môžem zabezpečiť, že že ste sa neobratili na EÚ alebo výbor pre petície zbytočne. My to bereme vážne, ale aj my máme len obmedzený rozsah našich činností a legislatívy, v rámci legislatívy, ktorá existuje, je tu zásada subsidiarity, európske smernice a musíme nájsť dobrú rovnováhu medzi nimi. Napriek tomu ja si myslím, že sme urobili nesprávne rozhodnutia bolo to veľmi dobre, bol, mali sme horizontálny prístav, aj, peti, aj petičníci sa počuli, čo si myslím je tiež napomocné a pomôže to aj nám vidieť tie rôzne aspekty petícií, ktoré sme dostali. Takže horizontálny prístup bude tiež predložený na e, výbor pre dopravu aj životné prostredie a pošleme to spolu s listom, kde uvedieme veľký záujem, ktorý vyjadrili občania, tie čísla, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť e, medzi zainteresovanými občanmi a uvedieme aj e, tieto škody na životnom prostredí alebo narušenia, ako aj ľudské utrpenie, ktoré to sprevádza, ktorý ste, o ktorom ste všetci hovorili. To je to, čo môžeme my teraz urobiť a dovolte, aby som sa vám všetkým poďakovala za to, že ste prišli, za to, že ste pricestovali zďaleka do Bruselu. Ale slnko svietilo, keď ste pricestovali, teraz je už večer, ale e, my sa budeme týmto zaoberať. Ešte k tej otázke, o ktorej ste hovorili, vždy sa môžete obratiť na sekretariát výboru pre petície, aby ste zistili, ako sa rieši váš prípad, čo sa mu stalo, alebo či prišli podobné petícia a podobne. A robte to samozrejme, buďte v kontakte s nami a my sa pokúsime urobiť to, čo budeme môcť preto, aby sme boli v kontakte s vami a odozdávali si správy a informácie. Takže, takže vám všetkým, ktorých zaujímajú tieto petície súvisiace s letiskami, ďakujem vám za to, že ste prišli šťastnú a bezpečnú cestu domov a želáme vám veľa úspechov. A teraz prejdeme k petíciám na celkom inú tému a síce sú, je to petícia 2348 z roku 2014, ktorá sa týka obmedzení populácie vlka, vlkov v Sasku, Nemecko. A potom je tu ešte jedna, ale tie budeme riešiť samostatne. Prvým je pán Adolf Witt, to je predkladateľ petície a dávam vám s radosťou slovo. Could you please use the microphone? Im Namen, im Namen äh, der Kreisjäger. Mene spoločenstva zo Saska, východného Saska, v sú, a v súvislosti s našou petíciou o populácii vlkov vám ďakujem za to, že ste ju prijali. V prvom rade musím povedať, že politické otázky týkajúce sa lovnej politiky sa dajú, e, e, sme si mysleli, že sa dajú riešiť pomocou zainteresovaných, ale zatiaľ sa to tak neukázalo. Minulý rok sme sa obratili na parlament, ale vidíme, že táto situácia s vlkmi sa stále ďalej rozvíja Vidíme tu totiž nárast a vidíme aj úspech smerníc EU o prírode. My si totiž myslíme, že vlky, vlci ako aj celá, e, všetky zvieratá majú právo žiť v svojich životaschopných populáciách, populáciách pri človeku, vo vlastných ekosystémoch. Predsa však ale dochádza k vážnym konfliktom. Vidíme, že tu dochádza k strate zvierat na pastvinách, E, dochádza tu k ohrozeniu bežných hospodárstiev alebo hospodárskych zvierat, dochádza k ďalším e, škodám, dochádza k, e, k znižovaniu stavov vysokej zvery, muflónov. To sú všetko javy, o ktorých musia hovoriť polovníci, že sú to škody vyvolané vlkmi. Dochádza aj k obmedzeniu osobnej slobody. Robili sme takýto prieskum. Asi tretina obyvateľov vo revíro, kde žijú vlci, sa bojí ísť do prírody na prekádzky. Takže hospodárenie s vlkmi, ako aj mediálne znižovanie tohto problému viedlo k ďalšiemu znižovaniu akceptovania vlkov v našich regiónoch. Ukázalo sa, že hospodárenie so stavmi vlkov nie je zatiaľ e, udržateľnou stratégiou pre udržanie stavov vlkov. My by sme si žiadali zmenu hospodárenia so stavmi vlkov, tak aby sme dosiahli rovnovácu, rovnováhu medzi akceptáciou obyvateľstvom a e, e, stavmi vlkov v prírode pretože ďalšie rozširovanie vlkov by mohlo viesť k tomu, že nedokážeme nedokážeme udržať a nepovažujeme za správne totálnu ochranu vlkov v Nemecku. Jediné, čo môžeme urobiť, je regulácia stavu vlkov v súlade s medzinárodnými dohovormi, aby sme mali taký stav vlkov, pretože e, e, ich stav už v Európe nie je ohrozený. Vlkom v Európe nehrozí vyži, vy, e, vyhynutie. Takže vidíme, že už od roku 2004 vlk nepatrí medzi ohrozené zvieratá. Keďže máme takúto dobrú populáciu vlka v Európe, máme aj základ na to, aby sme mohli prísť novými opatreniami. Vedecké výskumy z Polska, ústavu Givenhausen alebo iné z minulého roku prišli s dôkazom, že vlky sú v Európe tak, že sa pravidelne stretávajú s populáciami vilkov aj zo severských regiónov a dochádza ku genetickej výmene a to znamená, že aj na tento parlament pochopí naše obavy a že získame podporu pre nás, e, polovníkov, ktorí majú pocit povinnosti voči ochrane prírody. My, polovníci z východného Saska, chceme, aby sme E, veľmi rýchlo previedli populáciu vlkov z prílohy 4 do prílohy 5. Sme za sociálnu udržateľnosť stavu vlkov. Vlk má aj dôležitú úlohu pri uh, uh, love, aj Vlky majú tiež právo na to, aby žili v životaschopnej populácii. Potrebujeme cezhraničný manažment stavu vlkov postavený na vedeckých základoch, na základe monitoringu a potrebujeme zohľadniť všetky vedecké aspekty populácie vlkov a súčasne potrebujeme mať aj dobrý dialog medzi zainteresovanými stranami. Členovia našej skupiny ak akčná skupina VLK, e, vám môžem povedať, že my sme pripravení na spoluprácu na všetkých úrovniach, aby sme vyriešili konflikty medzi človekom a vlkom. A sme v súlade aj s tým, čo vydal e, Lovecký polovnícky zväz e, Nemecka v júni tohto roku v svojom stanovisku k vlkom. Thank you very much. I... Ďakujem veľmi pekne. Teraz dávam slovo komisii. Ďakujem veľmi pekne. Začal by som s takou predbežnou poznámkou. Táto petícia, ako aj tie nasledujúce, ukazujú, aký náročný je v súčasnosti proces ochrany a zachovania veľkých mesožravcov všeobecne a konkrétne vlka. Chcem zopakovať, že z našho hľadiska, z hľadiska politiky EÚ a legislatívy EÚ vlky, to sú veľké mesožravce, vrátanie vlka sú súčasťou európskeho dedictva biodiverzity a tvoria súčasť európskych ekosystémov. Zohrávajú dôležitú úlohu pri fungovaní ekosystémov relatívne neznáme obnovenie, oživenie náraz mesožravých e, voľne žijúcich zverí v Európe je veľkým úspechom. A súčasne si komisia uvedomuje, že návrat týchto druhov, najmä vlka, do oblasti, kde chýbali veľmi dlho, kde nežili 10 ročia alebo aj 100 napríklad v Nemecku, tento návrat sa často spája s celým radom konfliktov, konfliktov, ja neviem, znižovania stavu hovedzieho dobytka, súťaže alebo zdanlivej súťaže s lovom, lovom o korisť pri e, e, lovom vysokej, čiže medzi polovníkmi a vlkmi. Niekedy sú tu rôzne strachy, obyvateľia vidieka sa boja, e, majú strach z napadnutia, osobného napadnutia, ale to je zatiaľ len problém s vlkmi, pokiaľ viem. Takže preto musíme toto akceptovať a musíme spraviť všetko, čo môžeme na to, aby sme minimalizovali tento konflikt a zlepšili a zvýšili e, akceptáciu vlkov vo verejnosti so zohľadnením legitímnych záujmov e, obyvateľov vidieka. Jedna z vecí, o ktorej sa v tejto petícii hovorí, je presne tie škody páchané na zveri, na pastvinách alebo hovedzom dobytku, hospodárskych zvieratách. Takže komisia nedostáva systematicky informácie o, o škodách spáchaných na hospodárskych zvieratách. Nemáme takúto povinnosť, ale za Nemecko máme určité údaje, pretože pred niekoľkými rokmi sme iniciovali štúdiu e, kde sme angažovali vedúcich popredných expertov na veľké mesožravce v Európe a na základe údajov z Nemecka vidíme, že škody na hospodárskych zvieratách sú relatívne nízke v porovnaní s inými krajinami, susednými krajinami. Údaje, ktoré máme za rok 2011, predstavujú približne 225 kusov domácich zvierat, ktoré e, zabili vlky. Takže, a išlo hlavne o ovce, 125. Ďalej si uvedomujeme, že v Nemecku sú takéto straty kompenzované, že ich verejné orgány odškodňujú. A taktiež vieme, že v Nemecku úrady vytvorili systém podpory na ochranu a zábra a na preventívne opatrenia, hovoríme o elektrických plotoch a strážne psy pre hospodárske zvieratá, presne tomu, aby sa za, zabránilo napadnutiu hospodárskych zvierat vlkom. Taktiež vieme, že Nemecko, najmä tie príslušné spolkové krajiny, používajú európske prostriedky na to, aby podporili takéto ochranné a preventívne opatrenia tu hovorím o programoch rozvoja vidieka pre Sasko a Brandenbursko. To sú programy, ktoré sú financované z EU peňazí a financujú sa z nich napríklad elektrické ploty alebo strážne psy. Ďalšia poznámka k e, stavu ochrany vlka v Nemecku. Podľa údajov, ktoré sme dostali od nemeckých úradov, hovoríme o veľmi malej a ohrozenej populácii, ktorá ešte nie je v dobrom stave. Posledný odhad stavu ochrany, potreby ochrany, hovoríme o rokoch 2007 až 2012, tam sa hovorí o 39 kusoch v Nemecku, 39 vlkoch. Ďalší zdroj, ktorý zohľadňuje údaje z roku 11 až 12, hovorí o 43 dospelých jedincoch. Jednoducho nestojíme pred veľkou populáciou v dobrom populačnom stave. Je to stále malá a ohrozená populácia. A podľa smernici o e, biotopoch je pod prísnym režimom, takže lov nie je povolený podľa tejto smernice. Ale členský štát môže poskytnúť aj výnimky v týchto prípadoch v, za určitých špecifických okolností, ktoré sú uvedené v tejto smernici a za predpokladu, že to neohrozí ten výsledok e, priaznivého stavu ochrany. Petičník požiadal veľmi jasne o zmenu legislatívy, o zmenu právneho postavenia vlka v Nemecku. A to znamená, že z prílohy 4, kde je prísna ochrana, by sa mal dostať do prílohy 5, kde sa umožňuje riadený lov. Komisia nezdiela tento názor z dôvodov, ktoré sme už uviedli a komisia ani neplánuje nejakú zmenu príloh smerníc o ekotopoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Takže by som teraz otvorila diskusiu. Nech sa páči, Boldervalero. Ďakujem veľmi pekne. Komisia povedala, že nezmení smernicu a že ju nechce zmeniť. Ja bývam vo Švedsku v regióne, kde máme medvede aj vlky viac ako v iných oblastiach a krajinách. A lov na vlky a medvede je veľmi živá akcia u nás, ale myslím si, že to si nevyžaduje zmenu smernice. Myslím si, že diskusia sa teraz týka najmä toho, že túto populáciu treba chrániť. Veľa ľudí má samozrejme strach pred vlkmi, nie sú na vlky zvyknuté a potom sa hovorí aj o ochrane prírody a o e, užitkových zvieratách, hospodárskych zvieratách ale my máme rôzne prostriedky, napríklad tie elektrické ploty, rôzne kompenzačné režimy pre tých, ktorých zvieratá, hospodárske zvieratá napadli a zabili vlky. To znamená, že máme situáciu, ktorú sme predtým na začiatku nemali. Napríklad tam, kde bývam ja, je vlk. Ďalším zvieraťom, ktorý chce tiež loviť aj e, soby alebo, a je tu aj konkurencia s týmito zvieratami a to je tá príčina e, celého problému. Myslím si, že nemôžeme povedať, že len my chceme loviť a že práve preto potrebujeme príslušnú úpravu. Jednoducho sú ľudia, ktorí chodia na polovačku, ale súčasne musíme byť aj pripravení dovoliť iným zvieratám loviť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 Pardon, ešte pani Hazekamp sa pred vami hlásila. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať predkladateľom za ich petíciu. Je to veľmi dôležité, aby sme sa venovali aj vlkovi, ten si vyžaduje našu pozornosť a je veľmi dobré, že sa to dostalo na, do európskeho programu. Myslíme si, že je dôležité aj to, že vlk je základnou súčasťou našej prírody, ale momentárne sú, e, je sa vlkov veľmi ohrozený. Je to preto, že sa im stráca životný priestor, potom e, sa budujú cesty, sú prenasledované. Vlastne by sme mohli povedať, že je to zázrak, že vlky ešte celkom v Európe nevzmizli a neboli vykinožené. Musíme sa tešiť, že máme vlka a rozšírenie vlkov do nových priestorov v Európe by sme mali podporovať a blahoželať tomu. A nie len keď ide o populáciu v Nemecku, Francúzsku, Fínsku, Švedsku, ale hovorím aj o krajinách, kde už vlky 10 ročia chýbajú. Aj v takej krajine, ktorá je tak urbanizovaná ako, ako Holandsko, sme v Chroningu, Chroningene, kde bývam, mali takého vlkopsa v meste a mnohí ľudia boli prekvapení, predsa on nie je agresívny, nikoho nenapáda a, a niektorí sa spýtali, prečo by mal vlk napadnúť človeka, nemá predsa na to žiaden dôvod Vlk je e, plachý a nie je agresívny. Vlky nie sú nebezpečné, nejedia malé dievčatka ani veľké dievčatá. A tento systém červenej čiapočky musíme jednoducho vymýtiť. Samozrejme, že ale vlky sú dravce a samozrejme, že sa živia e, e, lovom ovci alebo zajacov. Oni ich chcú jesť, samozrejme. A za, za svoj dobytok, za svoje hospodárske zvieratá sú zodpovední e, e, hospodári, ktorí, farmári, ktorí ich majú. My ako politici máme tiež zodpovednosť. Musíme sa starať o to, aby sa robil dobrý prieskom stavu e, voľne žijúcej zvere, aby sme nevychádzali len z toho, čo hovoria polovníci, a potrebujeme na to dobré štandardizované metódy, dobré monitorovacie metódy, ako aj dobrý systém justície. Potom musíme mať dostatočný rozpočet na prieskum aby sme, a výskum, aby sme jednoducho vedeli, ako to vyzerá, pretože e, sú tam mnohé zaujímavé veci vo vývoji, ktoré by nás mohli zaujímať. Napríklad v Slovensku sa také niečo udialo. Taktiež sme zodpovední za dobrú kvalitu životného priestoru, zdravú prírodu a za to, aby vlk dostal šancu. A preto si myslím, že by sme nemali oslabiť smernicu o ekotopoch. A e, vlastne príloha 5 by sa mala z nej úplne vylúčiť. A potom máme aj zodpovednosť, pokiaľ ide o to, aby sme konali zodpovodne a aby sme nevyknežili vlka zo strachu pred karkulkovským syndromom alebo z karkulkovského syndromu. Pani predsednička, chcem ešte povedať, že sa veľmi teším, že Európska komisia tak veľmi jasne uviedla, že neplánuje meniť svoju politiku, pokiaľ ide o ochranu vlka a som zvedavá, že či tú ochranu dokonca nechcú v budúcnosti ešte troška posilniť. Jarek, please, the floor is yours. Thank you, Madam Chair. Ďakujem pani predsednička. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že je to veľmi citlivá záležitosť a nechceme sa dožiť toho, že populácia vlka vyhnie. Ale samozrejme treba zvážiť aj to, že populácia vlka rastie a že to má dopad na populáciu ehm, jednak divých zvierat, ale aj dobytka alebo chovných zvierat. Komisia podrobne informovala o svojom stanovisku, ale aj tu musím povedať, že neexistuje dostatok údajov, e, ktoré by nám poskytli dostatočnú informáciu. Takže súhlasím s pani Hazenkáp, že potrebujeme viac výskumu, viac informácií, takže by bolo dobre, keby sme priamo eh, požiadali konkrétne úrady, možno konkrétne ministerstvo v Nemecku, aby nás informovali, aká je populácia, aký je stav ako sa miešajú populácie alebo stavy vlka v Nemecku a Polsku a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme položiť aj ďalšie otázky, otázky aby sme získali celkový obraz o aktuálnom stave vlka, pretože v končnom dôsledku musíme zvážiť e, to, že vlk je ohrozený druh, je to veľmi citlivý druh a treba zabezpečiť to, aby prežil vo voľnej prírode. Lenže koniec koncov musíme zvážiť aj to, ako rastúce stavy vlka eh, ovplyvňujú ľudí a chovné zvieratá. Takže myslím si, že najviac zo všetkého teraz potrebujeme adekvátne informácie. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Zdá sa, že sa všetci zhodneme ale je teraz na mne, aby som vrátila slovo predkladateľovi petície a potom to nejako budem musieť zhrnúť. Kolegovia, veľmi mi nepomáhate, ale teraz dávam slovo späť predkladateľovi petície. Bez mikrofónu. Áno, ďakujem za príležitosť povedať ešte niekoľko slov. V prvom rade sa chcem poďakovať za to, že sa venujete tejto téme tu v parlamente. Som naozaj prekvapený, ako tu zaznela táto téma, ako našla odozvu a ako sa nestratilo zo zretela to, o čo tu ide Eh, ospravedlňujem sa, že som zle narabal tu s konzolou a nerozumel som všetkému, čo sa tu povedalo. Eh, pokiaľ ide o stavy vlka v Nemecku, tak musíme uviezť korektné čísla eh, tohto druhu. V Sasku orgány, ktoré sú zodpovedné na, za monitoring, hovoria, že v roku 2013 sme mali 31 vlko samcov a 12 v Sasku. A Sasko je krajina s najväčšou hustotou vlkov a každý vie, že keď povieme 31 vlkov samcov, tak to znamená, alebo tých e, svoriek vlkov, svorky 31 svoriek vlkov, musíme to uvieť na pravú mieru, to znamená, že to je obrovské množstvo a e, tu musíme e, zvážiť e, populáciu a odborníci aj v iných krajinách hodnotia populácie, genetický stav a tu hovoria o tom, že ide o obrovský stav a pokiaľ ide o ochranu na základe vedeckých poznatkov, tak tu už neexistuje odôvodnenie. A to tiež treba e, povedať otvorene na tejto pôde. A e, tu nejde o mestské obyvateľstvo, ale e, vidiecké obyvateľstvo nechápe, prečo ich obavy, ich strach nie sú náležite zvážené. E, my nechceme škodiť vlku, pretože nechceme ísť proti e, prírode, ale každý vie aj z dejín, aj z biológie, že existujú zdokumentované prípady usmrtenia Eh, od 90. rokov do roku 2000 bolo 60 útokov na človeka, eh, Takže keď si zoberiete do úvahy tieto eh, čísla, samozrejme tu nemáme na mysli niečo ako starú mamu a červenú čiapočku, tak toto nefunguje, ale máme vedecké poznatky a myslím si, že je dobré vymeniť si informácie a naozaj treba e, hovoriť e, otvorene s tými, ktorí sú nútení žiť e, s vlkmi a to sa týka predovšetkým vidieckého obyvateľstva. Ďakujem. Ďakujem za to, že ste sa s nami podelili o vaše skúsenosti. Toto mi pripomenulo moje detstvo vo Švédsku. Naozaj. Všetci moji príbuzní E, chodili na polovačky. Ale minimálne u nás je oveľa viac e, škôd spôsobených e, medveďmi kto vie, na budúce možno bude petícia, ktorá sa bude týkať medveďov, ale naozaj toto bude možno ešte z, ťažšie, pretože keď povieme medveď, všetci si predstavíme plišového macka. Takže, kolegovia, neviem, čo navrhnúť. Takže navrhujem, že vzhľadom že na to, že je to komplikovaná téma, mohli by sme poslať list eh, príslušným úradom, orgánom v Sasku a požiadame ich o aktualizované údaje a fakty eh, k tejto situácii a takisto požiadame komisiu, aby nás informovala a pýtam sa komisie, pripravuje nejaké oznámenie v nejakej blízkej budúcnosti, niečo, o čom by ste nás mohli informovať? Áno, možno pripravíme ďalšie oznámenie, ak chcete, kde by sme mohli ďalej vysvetliť niektoré témy na teraz by som mohol sa vyjadriť k tomu, čo som predtým nepovedal, ale uh, hovoril o tom, o tom e, petičník, e, napríklad pokiaľ ide o tú súťaž medzi uh, dravými zvieratami, ako je veľk, a povedzme veľkými um, kopytníkmi. A toto je prírodný, prirodzený proces a tomu by sme nemali brániť, nemali by sme ho ovplyvňovať, pretože je to súčasť fungujúceho ekosystému um, polovníkom sa to nevždy post, pozdáva, pretože to uh, vnímajú ako uh, kto z koho, vlk alebo uh, e, kopytníky. Ale pokiaľ ide o jelene, srnce a tak ďalej, tieto populácie sú veľmi vysoké, ich stavy stále rastú, sú vyššie než pred 50 alebo 100 rokmi. Takže my e, vychádzame z toho, že e, v prírode je veľa e, divých zvierat pre polovníkov a potom sú tu vlky. Takže polovníci musia zohľadniť aj predátorov, keď plánujú svoje polovačky. Thank you very much. See? if you ask, you can always get an answer. So now we know that there is maybe... Už teraz vieme teda, že sa pripravuje ďalšie oznámenie zo strany komisie, bude tam eh, viac informácií, ďakujem. To znamená, že táto petícia zostáva otvorená a budeme očakávať ďalšie informácie a zároveň pošleme e, saským orgánom žiadosť o ďalšie informácie. No výborne. Takže to môžeme uzavrieť a prejsť na ďalší e, bod a ten sa týka iberijského e, vlka. A ja si kladem otázku, vyzerajú rovnako, Ide o petíciu 1771 z roku 2013 v mene Lobo Marley o, habitat, o biotope, o smernice, ide tu o smernicu o biotopoch a o ochranu iberijského vlka. A teraz by som rada dala slovo Mauriciovi Antónovi Ortuzarovi. Nech sa páči. 5 minút a máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, dámy a páni. Príjemné popoludne. Chcel by som, aby sme si pozreli video. Toto sú španielské hory, toto je naša príroda. Toto je e, náš rys a potom nejaké dravé vtáky a toto je iberijský vlk. Um, do Španielska prichádzajú ľudia, aby si pozreli aj e, iberijské vlky a máte šťastie, že stretnete vlky, ako sa hrajú na trave a zrazu počujete výstrely a zrazu dve, uh, dva vlky uh, zahynú v agónii pred vašimi zdesenými očami. A toto je príbeh, ktorý sa odohral len pred pár týždňami a ukazuje dve veci. Budúcnosť, ktorej hrá vlk úlohu v biotope a prináša prosperitu um, vidieckým oblastiam, ako je ekoturizmus. A, a druhá línia to je minulosť záujmy, lobby polovníkov e, prevažujú a šíria nenávisť. Táto lobby šíri nenávisť voči vlkovi medzi vidieckým obyvateľom, obyvateľstvom. Ide tu o zber trofejí. Milióny ľudí v Európe a možno aj vy vidíte e, prvé e, chvíľky polovačky na iberijského vlka. A možno ste videli aj e, seriál o polovačkách, seriál The Hunt. A my naozaj obdivujeme africké divo, divé psy, pretože sú to odvážne a inteligentné zvieratá a vidíme, ako staršie zvieratá odovzdávajú svoje skúsenosti a zručnosti e, lovu aj na veľké zvieratá, na veľké kopytníky. A teraz, keď si predstavíme reakcie divákov, ktorí by po tom, ako si pozrú uh, nejakú časť zo seriálu The Hunt, by videli práve túto scénu, ktorú niekto nakrúcala, ktorá sa skončila zabitím týchto dvoch vlkov. A rovnako úradníci sa púšťajú do polovačiek a dokonca tí, ktorí naháňajú trofeje, eliminujú skúsených starších samcov a tých predátorov, ktorí udržiavajú rovnováhu v prírode. Takže máme e, potom nakoniec e, mladé jedince, ktoré sú dezorientované. A myslím si, že keby e, diváci videli tieto zábery, asi by sa cítili dezorientovaní. Mysleli by si, že sa z 21. storočia ocitli niekde v minulosti, v 19 storočí. Iberijský vlk je už ochránený v Portugalsku, ale je zarážajúce, že tieto portugalské vlky sú zabíjané, keď prejdú hranice a dostanú sa do Španielska. Lobo Marley predložil petíciu pred dvomi rokmi a žiadal podporu tohto parlamentu na ochranu iberijského vlka na celom iberijskom polostrove ak máme veriť e, informáciám španielskej vlády, potom by sme museli uveriť, že iberijský vlk je na tom veľmi dobre, ale nie je to tak. Tu je len niekoľko uh, faktov. Uh, tento druh uh, nie je v dobrom stave podľa článku 1 smernice o biotopoch. Uh, dobrý stav znamená, že tento druh sa dokáže sám udržať ako uh, riadna súčasť biotopu. Ale e, táto populácia vlkov na Iberickom polostrove nemôže e, plniť ďalej svoju biologickú úlohu. Je tu potrebná striktná ochrana. Po druhé, vládne odhady e, stavu vlkov hovoria o 40 až 50 percentách náraste, ale je tu veľké ohrozenie vyhnutím. Takže tieto stavy sú vysoko, vysoko nadhodnotené španielskou vládou. My naozaj potrebujeme naliehavo, aby sa zakázalo zabíjanie e, iberického vlka, aby sa e, zlepšil tok génov. A Španielsko sa mení. Tisícky občanov e, veria, že z ukončíme zabíjanie. Prosím vás, nesklamme ich. A ja ďakujem vám za to, že ste sa s nami podelili o váš príbeh a tiež, že ste nám ukázali tieto nádherné zábery z divej prírody. Ďakujem. Núria Menendez de Lano Rodríguez je druhá petičníčka, ktorá je tiež medzi nami. Ďakujem. Ja som tu preto, ako petičníčka vlastne som tu, ale v skutočnosti som zástupkyňa monitorovacieho strediska pre spravodlivé zaobchádzanie so zvieratami a táto petícia bola odovzdaná v roku 2013. My sme si vzali aj technické poradenstvo od úradov pre životné prostredie a máme 180 tisíc podpisov e, na obranu iberijského lesa, e, vlka. Poukazujeme na 5 nezrovnalostí. V prvom rade ide o to, že sa porušila povinnosť administratívne rozhodnutia o vlkoch zverejňovať, takže vere, prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí. O to tu ide. Naše autonómne spoločenstvo, náš autonómny región rozhodnutie nezverejnil a e, Európska komisia teraz hovorí o tom, že e, Európske združenie pre Európsku úniu bolo niečo zverejnené, ale to sa netýka Astúrie. Ako také ďalšia vec neboli zverejnené rozhodnutia, ktoré v Astúrii povolujú odstrel vlkov vo všeobecnosti. Tým, že teraz v Astúrskom parlamente máme nových e, poslancov, máme jednoho nového poslanca, ktorý si vyžiadal túto informáciu od astúrskej vlády, takže konečne po mnohých rokoch máme teraz priamy prístup k týmto informáciám. Mm a teraz už vieme vlastne, o čo sa môžeme oprieť. E, ďalšia vec, dvojročná správa, ktorá sa má predkladať Európskej komisii, nebola vypracovaná podľa článku 16.2 smernice o biotopoch. Astúria nepredklada tieto dvojročné správy, ktoré je povinná predkladať. Oni nás odkazujú stále na Španielské ministerstvo pre životné prostredie, ale táto informácia nebola postupená ďalej Európskej komisii a tá nereagovala na, túto, na toto porušenie, na túto nezrovnalosť. V dokumentoch 4 a 5, ktoré sme zaslali, um, máme aj verejné dokumenty a uznáva sa tam, že nie sú dostupné informácie o tom, kde sa zabijajú vlky, nie je tam ani hodnotenie odstrelu vlkov, nie sú žiadne informácie k dispozícii o príčinách úhynu dobytka, násilného úhynu dobytka. No a tretie porušenie povinnosti chrániť daný druh v regióne. Máme e, na to predpisy z roku 2002 a 2015. Tu je politika taká, že sa populácia vlkov má obmedziť na teritorium, v sieti Natura 2000, ale tie zelené oblasti, ktoré vidíte na mapke, to sú oblasti Natura 2000 a zvyšok biele oblasti, to sú regióny, ktoré sú um, bez vlkov, čiže sú vnímané ako regióny, kde sa môže uh, vlk zabíjať a to je jasné porušenie práva spoločenstva. My Nevravíme, že by sa nepoužívali selektívne metódy, hovoríme ale, že štátna správa e, úplne svojvoľne udeluje výnimky, aby sa mohli strieľať vlky, ktoré sa objavia v bielých oblastiach na tej mape. A mm, tie zelené oblasti Natura 2000 to sú chránené územia. Tam sa nepoluje. No a štvrtá vec, Musíme takisto konštatovať, že populačné kontroly sú jediným a jediným uspokojivým riešením, na, e, aby sme zistili, aké škody napáchal vlk. Nedodržiava sa tu článok 16 smernice o habitatoch a e, my nechápeme, ako toto všetko mohla schváliť astúrska samozpráva. Neexistujú žiadne alternatívne opatrenia. iba sa tu schvaľuje, že e, vodci sa môžu zabíjať. No a dokument číslo 10 to je e, doktorská práca, kde hlavným záverom je, je tam teda vedecké skúmanie, hlavným záverom je, že sa zabíja viac vlkov. A že takisto konštatujeme aj e, zmenu štruktúry populácie vlkov je stále viac osamotených vlkov, ktoré sú na ceste a napadajú dobytok. E, piaté porušenie je, že neboli predložené plány pre životné prostredie. Vieme, že teraz sa asi e, otvorilo už konanie o porušení zmluvy proti Španielsku. My dúfame, že to tak je a že sa dopracujeme k riešeniu v tomto konaní. My veľmi ľutujeme, že Astúrsky región má takúto politiku kinoženia vlkov. V tomto regióne žiadne verejné peniaze nedávame do programov, ktoré by chránili zvieratá a podporovali mierové spolužitie zvierat a ľudí, ale namiesto toho sa milión eur ročne investuje do e, náhrad e, škôd, ktoré vzniknú na dobytku, ale tí majiteľia nemusia predložiť žiadne dôkazy o týchto škodách. A v Astúrii neexistujú žiadne rezervácie pre faunu, kde by sa mohli zotaviť zranené zvieratá. E, zranené zvieratá u nás sa e, zvyčajne zanesú veterinárovi iba. E, no a na záver chcem povedať, že sme vám zaslali bohatú dokumentáciu, mohli by ste si ju naštudovať, lebo tá situácia je naozaj závažná. A chcem vás poprosiť, aby ste nechali petíciu otvorenú. Je takisto dôležité, aby sa začali tie konania pre porušenie zmluvy. E, my sme skonštatovali veľa porušení legislatívy EÚ ale zatiaľ to ostalo bez reakcie. Teda chceme, aby petícia ostala otvorená, pretože život týchto zvierat od toho závisí a takisto aj prírodné bohatstvo našej vlasti od toho závisí. Ďakujem. Komisia, chcete k tomu niečo povedať? E, ďakujem, ja chápem, že pokiaľ ide o tieto dve petície, je tu presne opačná myšlienka, opačná požiadavka. Z 1771 táto petícia žiada komisiu, aby zmenila právny stav vlkov pre vlky a aby poskytla plnú ochranu španielským e, vlkom. Keď porovnáme situáciu Nemecka a Španielska, v Nemecku máme malú populáciu vlkov. Pokiaľ ide o oficiálne dáta 2007-2012, je to 40-50 vlkov na Nemecko. A možno sa to nedávno navýšilo, toto číslo, ale napriek tomu tá populácia vlkov v Nemecku je stále veľmi malá. V Španielsku hovoríme o tisíckach vlkov. Tam žijú tisícky vlkov. V Nemecku právny stav je prísna ochrana, čiže odstrel vlka môže e, byť schválený iba za použitia výnimky, e, ktorá vyplýva zo smernice. V Španielsku na sever od rieky Dvero e, smernica umožňuje poľovanie, pretože tam vlk je zaradený do prílohy 5. Takže odlišné podmienky, odlišný právny stav. Podľa toho, toho dobrého konzervačného stavu španielskej populácie, toto bolo potvrdené aj nedávno v hodnotení, ktoré robili španielské orgány podľa článku 17 smernice o biotopoch. Toto hodnotenie teda potvrdilo dobrý stav populácie, či už ide o atlantický e, región alebo o e, stredomorský región v Španielsku. Niektoré čísla za stredozemský región, tam je počet vlkov 1200 až 1800 a atlantický región 650 až 1000 vlkov sa tam teraz pohybuje. Takže hovoríme jednoznačne o veľkej populácii vlka. A podľa smernice tento vlk môže byť predmetom poľovania za predpokladu, že ten dobrý stav populácie ostane nezmenený. Podľa informácií, ktoré sme dostali, mm, nemyslíme si, že sa tu porušuje smernica o biotopoch e, v Španielsku. Mm, najmä pokiaľ ide o tú druhú petíciu, niektoré konkrétne body. Poľov, poľovnícke povolenia. E, tieto povolenia, ako vieme, boli poskytnuté na žiadosť zainteresovaných osôb. Nevidíme tu žiadne dôkazy o tom, že by sa porušila smernica 2003 lomeno 4 o prístupe k environmentálnym informáciám. A pokiaľ ide o výnimky, v Astúrii odstrel vlka si nevyžaduje výnimku podľa článku 16 smernice o biotopoch, pretože vlci tam patria do prílohy 5. A z toho vyplýva, že španielské orgány nepotrebujú dokázať, e, že neexistujú alternatívne riešenia a španielské orgány nemusia každé dva roky podávať správu komisii pretože e, toto vlastne situácia Španielska je mimo toho režimu výnimky. Takisto si uvedomujeme, že v Austúrii existuje plán riadenia populácie. Od roku 2002 v marci 2015 bol schválený nový plán. Sú tam ochranárske opatrenia, ktoré majú prispieť k udržaniu toho dobrého stavu populácie. A k téme e, Natura 2000, oblasti spadajúce pod Natura 2000, A pokiaľ ide o rešpektovanie 6-ročnej lehoty na stanovenie týchto oblastí ako osobitných oblastí ochrany, k tomuto komisia, áno, naozaj sme začali konanie o porušení zmluvy začal, e, zaslali sme oficiálny oznamujúci list Španielsku vo februári. Podľa nás porušuje článok 4 odsek 4 a článok 6.1 smernice o biotopoch. Ale toto je horizontálny prípad a netýka sa to konkrétne vlka. Vzťahuje sa to na všetky oblasti v Španielsku, ktoré sú v komunitárnom záujme a neboli e, stanovené do šiestich rokov ako oblasti osobitnej ochrany. Uvedomujeme si, že sme dostali pred pár dňami dosť veľa nových dokumentov, ale nemali sme čas ich plne preskúmať dodnes. Na základe informácií, ktoré máme doteraz, nemôžeme konštatovať, že by Španielsko v e, oblasti vlka porušovalo smernicu o biotopoch. A opakujem, čo som povedal už pri iných petíciách, komisia zatiaľ neplánuje zmeniť legislatívu ani prílohy, ale chcem ešte dodať, že komisia teraz robí prehodnotenie smernice o vtákoch aj smernice o biotopoch, pretože tieto smernice sú predmetom tzv. kontroly fitness, kontroly a e, onedlho ešte v novembri komisia predstaví predbežné výsledky tohto preskúmania. Takže my teraz vlastne um, prehodnocujeme, ako tieto smernice doteraz boli uplatňované, ale zatiaľ neplánujeme zmeny tejto legislatívy. Ďalšia pripomienka k dialogu medzi zainteresovanými stranami. Je to dôležité. Už som spomenul, že musíme znížiť potenciál konfliktu medzi veľkými mesožravcami a e, ľuďmi a, v, a takisto v rámci o, obyvateľstva musíme znižiť potenciál konfliktov medzi polovníkmi a ochranármi napríklad. Dlhodobá ochrana vlkov a vo všeobecnosti veľkých mesožravcov si vyžaduje podporu zo strany verejnosti. Je preto dôležité, aby sme čo najviac zohľadňovali záujmy všetkých dotknutých osôb. Komisia preto vytvorila platformu pre koexistenciu ľudí a veľkých mesožravcov. Táto platforma vznikla v júni 2014 s európskymi zástupcami, zástupcami majiteľov pozemkov, ekologických organizácií, chovateľov sobov, boli tam zástupcovia chránených území a tak ďalej. Cieľom je, aby sme naozaj stimulovali dialóg a vymieňali si informácie a skúsenosti, aby sme sa navzájom pochopili a čo najviac by sme sa mali snažiť nájsť nejaké spoločné riešenia na túto konfliktnú situáciu, ktorú vnímame ako nebezpečenstvo, ako o, hrozbu pre ochranu veľkých e, druhov mesožravcov. Kolegyne, kolegovia, máte slovo. Eleonora Evi, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa vyjadriť k týmto dvom petíciám aj e, zareagovať na tú predchádzajúcu. E, vo výbore NV sme hovorili o stredno dobej stratégii pre biodiverzitu. Všetci kolegovia v sále sa zhodli na fakte, že príroda je už v alarmujúcom stave a toto, toto e, motivuje vlastne aj rečníkov a toto vyplýva aj z ročnej, výročnej správy Európskej agentúry pre e, životné prostredie. Tam sa zdôrazňuje, ako je biodiverzita ohrozená. Musíme pracovať na zlepšení situácie. E, pomyslíme si napríklad e, na praktiky ako využívanie pôdy, E, z pôdy neustále odbúda, e, cementuje sa e, povrch pôdy, stavebné, stavebná činnosť často aj zbytočná nám odoberá z pôdy a toto všetko ohrozuje ekosystémy a biodiverzitu. Tu sa teraz nachádzame pred prípadom, ktorý je prepojený na túto veľkú tému a ja sa domnievam, že sú to vynikajúce správy, keď a, aj to, že napríklad to, čo povedala komisia, že tie čísla sú odlišné a samozrejme každý má inú situáciu u seba doma a preto musíme zanalýzovať všetky a, aspekty. Ja chcem zdôrazniť, že som naozaj presvedčená o tom, že je potrebné e, viesť tento dialog medzi poľnohospodármi alebo chovateľmi. E, sú to osoby, ktoré sa snažia chrániť populácie zvierat, mm, v tomto prípade vlkov, Možno nebudem populárna, ale ja som proti e, poľovačke. Vo všeobecnosti ja si myslím, že poľovačka je brutálna prax. Mali by sme hľadať iné riešenia, aby sme e, chránili e, voľne žijúce zvieratá. Už teraz dnes existujú rôzne postupy, ako chrániť rôzne etologické postupy. Etológovia sa zaoberajú e, týmito témami a poznajú rôzne postupy, aby sme nastavili správne e, tie populácie voľne žijúcich zvierat. E, táto téma je veľmi dôležitá. Opakujem, príroda teraz už kričí, volá o pomoc a mm, Mm, a e, toto som vlastne chcela zúrazniť. Pán Valensa, nech sa páči. Ďakujem. A pokiaľ ide o tieto petície, myslím si, že by sme mali ich e, uzavrieť. Ja mm, si myslím, že treba zvážiť fakty. Smernica o biotopoch nebola porušená, e, polovačky sú legálne a títo polovníci majú náležité povolenia. A keď to všetko zvážime, tak e, vlastne všetko sa deje e, s kostolným riadom, takže všetko je to zákonné. Nevidím, čo ešte by sme tu ako výbor mohli urobiť, preto navrhujem, aby sme tieto petície zavrali. Pani Hasenkamp. Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať predkladateľom petícií za ich prácu. Nebudem opakovať e, svoju žiadosť e, o lepšiu ochranu vlka, to som už povedala predtým. Sú tu dva body, kde myslím si, e, sú dôvody na to, aby tieto petície neboli uzavreté. Týka sa to otázky údajov o zabitých zvieratách. Nie som totiž presvedčená, že situácia je taká odlišná eh, medzi Španielskom a Nemeckom, eh, pretože polovačky sú rozsiahle a dochádza k eh, zabíjaniu veľkého počtu zvierat. Takže je podľa mňa dôležité, aby sme mali k dispozícii spolahlivé údaje a vedecké dôkazy, aby sme mali dobrý monitoring a správy. Mám jeden, jednu radu pre komisiu, pokiaľ ide o dialog. Keď začnete eh, viesť dialog v konfliktných situáciách, nezabúdajte na jednu vec. Nezabúdajte to vnímať aj z pohľadu vlka. A to hovorím preto, lebo vo svojej odpovedi k predchádzajúcej petícii ste povedali, že ehm, boj vlka s inými divými zvieratami je celkom prirodzený v prírode, ale ehm, lov vlka na domáce zvieratá to je niečo iné. Lenže keď sa na to pozrieme z pohľadu vlka, tak v očiach vlka v tom nie je nejaký rozdiel. A toto by ste tiež mali zvážiť. Ďakujem. Budu Valero. Áno. Ja sa chcem pripojiť k tej žiadosti o lepšie informácie um, napríklad koľko vlkov uh, sa zabíja v Španielsku. Počuli sme, že je to viac ako tisíc, ale ja sa pýtam, koľko, aby sme mali vyvážené dobré údaje. Predsednička, áno. Môj návrh je taký, eh, že Pán Valenca navrhol, aby sme obidve petície zavreli, ale môj návrh je taký, aby sme petíciu 1771 e, riešili tak, že e, požiadame španielské orgány o informácie, aby boli informované, že sme sa e, zaujímali o túto petíciu a potom ju môžeme uzavrieť. K druhej petícii nové informácie, ktoré sa získali len nedávno, musia byť ešte zanalizované. Komisia musí plne analyzovať nové informácie, ktoré poskytli predkladatelia petície a potom dostaneme aj my novú analýzu, nové informácie. Môžeme to uzavrieť takto? Kto sa ešte hlasí? Pani Hazekamp? Áno. Mm, zvažujem, či je medzi týmito dvomi petíciami nejaký zásadný rozdiel. Myslím si, že ak nie sú veľmi odlišné, tak by sme ich mohli nechať obidve otvorené, kým nedostaneme tieto informácie. No áno, je to váš názor, ale nedáva to zmysel, pretože vieme, že komisia plne analyzovala prvú petíciu a dokáže jasne zhodnotiť situáciu a hovorí, že tu nie sú porušené ustanovenia smernice biotop, o biotopoch. Možno sme emotívni, môžeme mať rôzne názory, ale situácia z právneho hľadiska je taká. A v druhom prípade potrebujeme ďalšie informácie, aby sme mohli situáciu analyzovať. Preto navrhujem tento postup. Vude Valero? A, a práve som sa dozvedela, že pri prvej petícii tiež neboli dodané prílohy, pretože ak neboli, potom nemôžeme petíciu uzavrieť. the information here is that we have never been provided with any annexes. So Pravda je taká, že sme nikdy nedostali nejaké prílohy, takže my môžeme vychádzať len z tých informácií, ktoré máme k dispozícii a preto som navrhla tento postup a síce, aby sme zavreli e, prvú petíciu, aby sme plne analyzovali druhú. Takže teraz sa musíme pohnúť ďalej k poslednej petícii. Petičník nie je medzi nami. Ide o švédsku petíciu, to je nezvyčajné, 0011 z roku 2015 o krokoch e, komisie v prípade e, lovu na vlka vo Švédsku. Chcem vám e, povedať všetkým, že komisia rozbehla postup pre porušenie voči Švédsku v roku 2010, pokiaľ ide o vydávanie polovníckých lístkov a spôsobov, aké, a pokiaľ ide o spôsoby, akým sa uplatňujú. V júli 2014 rozbehla toto konanie pre porušenie znova. V tomto prípade išlo o súdne preskúmanie administratívnych rozhodnutí e, pri vydávaní polovníckých lístkov. Takže teraz dávam slovo komisii. Ďakujem, pani predsednička. Pokúsim sa byť čo najstručnejšia. Áno, petícia. E vlastne e, žiada odpoveď na to, prečo komisii trvá tak dlho, aby riešila tieto nezrovnalosti vo Švédsku. A ide aj o zásadu subsidiarity na jednej strane, na druhej strane ide o e, slobodnú úvahu komisie venovať sa prípadom porušenia tu ide o vnútroštátne súdy a tie sú primárne zodpovedné za dodržiavanie e, legislatívy a za prístup k spravodlivosti. Komisia sa tiež domnieva, že členské štáty majú dostať príležitosť dobrovoľne vyriešiť prípady porušenia európskeho práva a až potom, e, keď sa nič neudeje, má komisia možnosť e, riešiť prípad pred e, Európskym súdnym dvorom. Švédsko sa rozhodlo e, vydávať polovné povolenia na lov vlka v roku 2010 a potom v roku 13, 14 aj 15. A ako som povedala, my sme rozbehli konanie pre porušenie európskej legislatívy v roku 2010 a potom v rokoch 2013 a 2014 švédske súdy efektívne riešili tieto prípady. Bola tu možnosť aj odvolať sa. E, súdy boli úspešné, efektívne podľa nášho názoru, takže komisia nepokladala za potrebné e, riešiť e, prípady porušenia. Ale z roku 2014 sa zmenila situácia, pretože aj Švédsko zmenilo postup udelovania e, týchto licencií na lov vlka a poverila rady, špeciálne polovné rady, vydávaním takýchto poloven, povoleniek. A komisia potom rozbehla druhé konanie pre porušenie, pokiaľ ide o prístup k spravodlivosti a takisto sme zaslali relevantný list. V októbri 2015 švédske orgány zverejnili informácie o situácii na lov vlka a iných e, veľkých mesožravcov. A tam, kde nie je možnosť odvolať sa, sme upozornili na to, že toto treba zlepšiť, musí dôjsť k náprave. A teraz švédske orgány pracujú na zmene eh, tohoto systému naviac. Pokiaľ ide o prípad porušenia pri vydávaní um, polovných lístkov alebo povolení na lov, uh, v roku 2015 bolo vydaných niekoľko 44 len takýchto povolení. A preto sa komisia znova rozhodla otvoriť toto konanie. Bolo medzi tým vydaných 46 takýchto povolení, takže záverom komisia otvorila dve konania voči Švédsku, ktoré sa týkajú riadenia populácie vlka. A komisia sa domnieva, že na základe zmluv vykonala všetky potrebné kroky smelom k týmto prípadom. Takže otváram diskusiu. Jarek, myslím si, že situácia je jednoduchá. Doch otvorilo sa konanie pre porušenie, takže treba venovať pozornosť tomu, ako to bude prebiehať ďalej a v tom prípade treba nechať tieto petície otvorené. Predsednička, samozrejme, toto zaujíma celý svet. Uh, Border Valero. Uh, ja bývam v oblasti, kde je veľa vlkov a kde sú aj polovačky na vlkov. Je to veľmi rozšírená činnosť a uh, Eh, radi by sme dostali podporu a eh, boli by sme radi, keby komisia konala rýchlejšie, aby sme mohli voky lepšie chrániť aj u nás. Takže teraz záver. Dve otvorené konania pre porušenie voči Švedsku, to je dobrá správa, a petíciu necháme otvorenú. Ja som presvedčená, že toto uh, Keby zelení chvíľu počúvali, bola by som veľmi rada. Ďakujem. Takže myslím si, že záver je taký, že e, urobíme všetko preto, aby sme poslúžili ochrane vlka. Je tu otvorené súdne konanie číslo 1 a 2. Aj táto petícia zostane otvorená, pretože na horizontálnej úrovni to umožní, aby sme dosledovali petície na túto tému a sledovali ich z viacerých uhlov pohľadu. Právne povedané, áno, musíme sa tomu venovať podľa právnej situácie a právnych faktov a táto petícia teda zostane otvorená a ja som presvedčená, že to poslúži aj všeobecnému záujmu tohto pléna, to znamená sledovať, monitorovať celý postup riadenia populácie vlka v celej Európe. Môžete to takto odsúhlasiť? A toto bol na dnes posledný bod nášho programu. Ďakujem vám za veľmi zaujímavú užitočnú spoluprácu a želám vám veľmi príjemný večer. Mikro.